Dear participants, uh, could you please find your seat? Drahí účastníci, prosím, zaujímite svoje miesta, pretože začneme pri príležitosti oslav Medzinárodného dňa žien 2014, prevencia násilia páchaného na ženách, výzva pre všetkých. Som rád, že sme tu v takom hojnom počte. Je to dôležitá otázka. No a výbor, ktorému predsedám pre ženské práva a rodovú rovnosť, je to pre nás veľká priorita. Zaoberáme sa tým už niekoľko rokov. No a tešíme sa na dobré opatrenia. No a je dôležité, že sme tu všetci. Ešte predtým, než poviem niečo iné, teraz by som chcel privítať poslancov národných parlamentov. Sme veľmi radi, že je tu toľko poslancov. A tiež vítam poslancov národných parlamentov. A samozrejme rád by som privítal aj panelistov, rečníkov prvého, druhého a tretieho panelu všetkých ďalších účastníkov. Máme čas do 18.30. No a jeden z hlavných dôvodov, prečo upozorňujeme na násilie na ženách, práve pri príležitosti tohto medzinárodného žien, je, že minulý týždeň sme prijali správu na plenárnom zasadnutí v Štrasburku, kde sme požiadali komisiu, aby predložila komplexnú stratégiu súvisiacu s legislatívou na prevenciu násilia na ženách. Už pred niekoľkými rokmi sme hovorili rovnako vec. Veľmi dlho nám trvalo, kým sme dospeli k tomuto výsledku. Ale aj tak ešte nie sme na konci cesty. A ako viete, tak tento parlament nemôže predkladať vlastné názory a legislatívne návrhy, to môže robiť len komisia. A my žiadame komplexný zákon, ktorý by sa týkal všetkých druhov násilia páchaného na ženách. No a ja použijem takú metaforu, že násilie na ženách je ako skladačka má viacero, viacero e, časti, ako mezačenie ženských orgánov, sexuálne obťažovanie a tak ďalej. No a nemôžete si zvoliť len jeden, jednu časť, jeden diel. Treba vnímať všetky časti, aby sme e, mali kompletný prehľad. Takže toľko v stručnosti na úvod. Nechcem hovoriť veľmi dlho, pretože máme málo času. No a začneme. A tiež vám chcem pripomenúť, že samozrejme máme k dispozícii tlmočenie všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Musíte nájsť len správny kanál. Tu vidíte čísla a krajiny. Takže prosím, ak máte záujem, tak to použite. No a bohužiaľ predseda parlamentu nemohol prísť osobne, je mu to veľmi ľúto, ale keď táto vec je taká dôležitá, prispieje z videozáznamu, čo si teraz pozrieme, a potom ukážeme jedno krátke video na túto tému, ale najskôr prehovorí Martin Schulz vo videozázname. Ďakujem pekne. Nech sa páči. dear colleagues from national parliaments and of the european parliament dear guests ladies and gentlemen it is a great pleasure Drahí kolegovia z národných parlamentov, dámy a páni, je to pre mňa veľká príležitosť, že vás môžem privítať eh, pri tejto príležitosti na tomto zasadnutí. Tak ako vždy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien je dobré zintenzívniť našu spoluprácu. Je mi ľúto, že musím povedať, že násilie na ženách, vrátanie domáceho násilia, ostáva eh, faktom dnešného sveta, vrátane eh, faktom toho, že je realitou aj v EÚ, e, nepozná žiadne bariéry. Je to hrozné a úplne nepriateľné. A rovnako je to výzva pre našu celú spoločnosť. My musíme vnímať skúsenosti e, v členských štátoch s prevenciou tohto druhu násilia a zdieľať najlepšie postupy na to, aby sme vyprodukovali, aby sme produkovali dobrú politiku. Potrebujeme e, spolahlivé údaje tak ako údaj, ktoré poskytuje FRA. My v Európskom parlamente sme už prijali ochranný príkaz a ďalšie práva. A to sú milníky, ale ešte treba stále veľa urobiť a preto využívame naše právo, legislatívne iniciatívy a žiadame opatrenia na úrovni EÚ. Spojíme sily, členské štáty, európske inštitúcie, ale aj ďalšie orgány, aby sme obhajovali práva všetkých žien, vzhľadom na ich integritu, dámy a páni. Ospravedlňujem sa, že nemôžem sa zúčastniť osobe. Želám vám veľmi produktívne, a produktívne popoludne. Ďakujeme veľmi pekne za to. No a teraz prejdeme k ďalšiemu krátkemu videu, videoklipu na úvod tejto tematiky. Nech sa páči. Thank you very much, and that is... Ďakujeme veľmi pekne. Či to je veľmi dôležité hľadať prostriedky na boj proti týmto hrozným zločinom. No a ešte predtým, než vedeme rečekov v prvom paneli, rád by som povedal pár administratívnych a pripomienok nevyhnutných. Ak chceme zaistiť dobrý priebeh. Poslanci ehm, majú na stoloch pred sebou prihlášku do diskusie. Ostatní môžu dostať od zriadencov. Debata bude rozdelená do dvoch častí. Prvá časť sa bude zameriavať na, na skúsenosti a legislatívu na národných a regionálnych úrovniach. No a druhá časť sa bude zameriavať na možnosti, strategických opatrení na európskej úrovni. Môžete si vybrať, ktorej časti chcete sa ujať slova, ale musíte vyplniť prihlášku s údajmi samozrejme je možné zaregistrovať sa do všetkých častí. Chcete sa vyjadriť rečnícky čas a teraz ma počúvajte prosím všetci rečnícky čas je obmedzený na 3 minúty. A to nie je preto, že ja by som bol taký zlý a chcel by som eh, vás prerušovať, ale dôvod, prečo máme obmedzenie rečníckého času je, aby všetci mali možnosť vyjadriť sa. Ja som tu bol aj minulý rok. Sme mali, som bol trochu zhoviavavejší Takže som si myslel, že alebo bol som zhovievajší a mnohí dostali slovo na veľmi dlho. No a výsledok bol, že mnohí sa ku slovu nedostali a oni sa na mňa hnevali. A ja to chápem. Takže ešte raz dôrazňujem, sú to 3 minúty a naozaj len 3 minúty. A ak sa o slovo chceli prihlásiť aj ďalší, ktorí nie sú poslanci, tak to bude možné, ak budeme mať dosť času. Ale vtedy bude rečnícky čas len jedna minúta. Jedna minúta, opakujem. Takže dúfam, že to chápete. Ja chcem, aby čo najviac ľudí malo príležitosť sa vyjadriť. Čiže zaklopem takto, ak skončí rečnícky čas. Tie dávam znamenie, takže prosím. Už dodržte rečnícky čas troch minút. A rovnaká vec platí pre panelistov. Máte tiež rečnícky čas. A tiež musíte rešpektovať rečnícky čas. Ja pošlom lístok. Tým, koľko máte ešte času. Takže to bola tá nudná časť. No a ešte predtým, než začneme prvý panel, chcel by som poďakovať a Národným parlamentom za vaše písomné pripomienky, ktoré boli predložené nášmu výboru. Sme za to veľmi ďační a ďakujeme. No a teraz začneme prvým panelom skúsenosti a legislatíva na národnej a regionálnej úrovni. No a ako prvá dostáva slovo pani Blanka Hernández Oliver, delegátka španielskej vlády pre rodové násilie. Máte 10 minút maximálne, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré popoludne želám všetkým, vážení poslanci, vážení hostia, panelisti, španielská delegácia. Ďakujem za vaše pozvanie, že môžem v mene Španielska, v mene e, Domu pre európsku demokraciu, že sa môžem podeliť o skúsenosti e, s problémom násilia na ženách. Berieme do úvahy e, všetky koncepty e, popisu tohto násilia na ženách, tak ako to popisujú rôzne medzinárodné inštitúcie. Španielské skúsenosti vychádzajú z jedného slova, a síce zrelosť. Tou zrelosťou chápeme v našej krajine niečo, čo vôbec nechce byť nejakým výťazným postojom, ale je to uznanie, že sa konečne začalo s politikami, ktoré boli veľmi dôležité a ktoré sa v čase uchovali a priniesli svoje ovocie, ale zároveň, že sa uznali aj tie aspekty alebo výzvy, ktoré musíme ešte doriešiť či dobiť. Takže tá zrelosť znamená, že už sme uznali určité fungujúce a existujúce politiky, ktoré už priniesli svoje výsledky a uznanie aj tých oblastí a pochopenie, v ktorých ešte musíme dosiahnuť pokrok. Španielsko sa rozhodne vybralo touto cestou a začali sme v 80. rokoch s prvými reformami trestného zákonníka. V 90. rokoch došlo k jednej veľmi smutnej udalosti, e, ktorá pohla verejnou mienkou. Jedna žena v mass médiách, v televízii e, priznala, že trpela násilím zo strany svojho manžela a ten ju po niekoľkých dňoch na plnej ulici, zavraž- na, na ulici zavraždil. A vtedy začínajú prvé akčné plány a tie nebolo možné už potom zastaviť. Preto sa Španielsko vybralo touto rozhodnou cestou vykoreniť toto násilie. Je tu ešte ďalší prvok a to v Španielsku čím ďalej, tým viacej politika na vykorenenie tohto násilia sa stala už štátnou politikou, štátnou záležitosťou. E, táto legislatíva sa schvaluje jednomyselne poslednom akčnom pláne vlády e, sa dosiahol obrovský konsenzus širokej verejnosti, NGOčky, občianská spoločnosť a tak ďalej sú prítomné pri tvorbe legislatívy a tiež pri verejných aktoch v tejto súvislosti. Takže prvý úspech našej krajiny je v tom, že Neustále a presvedčivo verejné orgány sa venujú tejto problematike. Po druhé, si dovolujem vám ukázať niektoré z publikácií, ktoré v Španielsku mesačne alebo ročne vychádzajú a venujú sa tejto problematike násilia na ženách dnes sme hovorili o význame údajov a štatistík. V Španielsku sa tieto štatistiky ani nezakrývajú, ani neschovávajú, pretože by boli negatívne. Tieto údaje nám slúžia na tri veci. Poprvé, aby sme poznali, diagnostikovali problém. Po druhé, aby sme orientovali verejné politiky. A po tretie, aby sme robili kampaň zviditeľňovania a zvyšovania povedomia, aby tie osoby, ktoré neveria, že k takémuto niečomu dochádza, tak aby si mohol prečítať táto osoba, aby si prečítala tieto štatistiky a ankety, aby sa presvedčila. Po tretie, od 80. rokoch v Španielsku vzniká veľmi široký normatívny rámec, ktorý je pevný a vzniká verejný systém e, sociálnej ochrany a prevencie. V 80. roky a tá reforma trestného zákonníka rok 2002 nové zákony zákon na ochranu obetí z roku 2003, aby e, tento zákon umožňuje, že žena nemusí odísť z domácnosti, keď e, ona podala žalobu na manžela. A ak sa začne s civilnými alebo trestnými e, postihmi, tak e, e, na to manžela, tak žena má právo na dohľad nad deťmi. A potom ďalší zákon, ktorý bol pionierský, to sú integrálne, kompletné opatrenia ochrany obetí. Vytvarli sa špeciálne súdy, špecializované prokuratúry. A e, tento systém nám umožňuje e, konať prierezovo e, vo výchove, v zdravotníctve a tak ďalej. Potom z roku 2013 bezplatná právna asistencia pre akúkoľvek ženu, ktorá podá žalobu v zmysle násilia a je možné e, do nového trestného zákonníka začleniť a zadefinovať nové formy násilia, ktoré sú realizované aj novými technológiami. A ďalší úspešný krok, existencia e, modelových odvolaní, e, to číslo alebo telefónna linka 016, kde viacej ako 400 tisíc telefonátov denne, e, náramky, ktoré sa aplikujú e, násilníkom, legislatíva v pracovnej oblasti, v sociálnom zabezpečení, aby bolo možné znovu začleniť e, na pracovný trh a do spoločnosti ženy, ktoré trpeli týmto násilím. To sú možnosti, ktoré máme v Španielsku s vysokými finančnými dotáciami v poslednom akčnom pláne vlády na vykorenenie násilia na ženách. Je to viac ako 1,5 miliardy eur. V Španielsku je veľa aktérov, ktorí spolu pôsobia. Vieme, viete, že máme decentralizovaný štát, kde majú autonómne oblasti široké kompetencie ale potom sú tam jednotlivé autonómne vlády a každá z nich má svoju delegáciu alebo svoje oddelenie, ktoré sa venuje problematike násilia na ženách. Máme Národné observatórium, kde sú zastúpené národné organizácie, ženské organizácie, miestne samozprávy, kde je zastúpená aj súdna pomoc, pomoc. Po piaté, čo je podľa nás veľmi dôležité v našom prípade. Čím ďalej, tým viacej verejná mienka si uvedomuje, že to nie je len problém žien a že len samotné ženy na verejných miestach, vo verejných funkciách nemôžu ukončiť s takýmto druhom násilia. Preto sa Španielsko vybralo cestou začlenenia celej spoločnosti firmami, lekárňami, školami, odbormi. Máme tu nejaké zábery z našich aktivít v športovej oblasti, v kultúrnej a tak ďalej. Posledná kampaň, ktorú sme v Španielsku spustili, je Cesta von. Je to kampaň, o ktorú e, žiadali samotné ženy obete, ktoré nás chceli informovať, že za týmto násilím je nádej na dôstojný iný život. Štatistiky hovoria, že 70 žien, ktoré boli obeťami, tak sa dostali z tohto zlého postavenia. To platí pre nej, pre celú spoločnosť a ja dúfam, že aj pre celú Európu a svet je možné vybudovať spoločnosť bez takéhoto násilia. Potrebujeme pozornosť, koordináciu, venovať sa tým najzraniteľnejším, uznať jednotlivé a rozoznať jednotlivé formy násilia a formálne a odborne vzdelávať všetkých aktérov, ktorí eh, vstupujú do celého procesu. A záverom Ako som už povedala, je možnosť sa dostať e, z tohto tmavého tunela násilia, aby sme viacej ako o násilí e, hovorili o budovaní spoločnosti, ktorá bude slobodná bez tohto násilia na ženách. Thank you so much for, coming here. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a podelili sa s nami o vaše e, skúsenosti. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je pani Maria Ines Gomez Rodriguez Fontinia, sociologička a riaditeľka o Niño. A máte čas, nech sa páči, na 10 minút. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Fiquei profundamente Ďakujem pekne, dámy a páni. Skutočne sa veľmi teším, že ja tu stretám našu španielskú kolegyňu a kamarátku. Ona povedala um, oboje slova sú veľmi potrebnou správou. No a ja sa tiež budem venovať teraz tejto téme. Nuž ako môžeme, sa dá vybudovať eh, spoločnosť eh, bez eh, násilia páchnom na ženách. No ja vám poviem niečo o mojich skúsenostiach, ktoré som zaznamenala za ostatných 40 rokov. Skutočne som hovorila s mnohými ženami, mladými ženami, staršími ženami, s prostitútkami. No a sú to ženy, ktoré mi dôverovali a ktorými, ktoré mi hovorili o ich živote, hovorili mi o svojich snoch a obavách. Skutočne povedané hovorili o svojom živote. No a ja e, pracujem v inštitúte o Niniu už 20 rokov. Ten, tento inštitút bol založený v roku 1975, aby, aby dokázal zmierniť dopady revolúcie v Portugalsku a tu situácia, kde v spoločnosti nebola žiadna dôvera, bolo to, existovalo mnoho dievčat, ktoré sa stali obyťami zneužitia a bolo nevyhnutné nájsť pre nich alternatívu, aby našli východisko z tohto začarovaného kruhu a boli skutočne, objavovali sa neuveriteľné príbehy, objavili sa všetky rôzne formy zneužitia ehm, vlastných otcov, alebo zo strany vlastných otcov, ehm, detská práca bola bežnou praxou, či to všetko boli veci, ktoré postihli deti a mládež. No a samozrejme, ako som už povedala, násilie všetkého druhu. Objavili sa psychologické škody, ktoré si tieto deti odniesli. No a mnohí tvrdili, že moje telo síce bolo zneužité, ale duša ostala mimo. No a tieto dievčatá stratili nádej. My sme sa snažili tú nádej obnoviť a nejak sa vyrovnať a pomôcť im, na týchto problémoch. Tomu patrí aj téma prostitúcie. Niekedy dievčatá alebo niektoré zostali v našom inštitúte veľmi dlho. Mnohé tvrdili, že už nežijú, že už len tak prežívajú. Mnohé z nich sa cítili previnilo, neprávom samozrejme, potrebovali pomoc, A tak ako som povedala, neexistovala pre nich už nádej. No a tedy pred 30 rokmi možno ešte neexistovali a neboli k dispozícii všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii dnes. Mnohé dievčatá, aj maloleté, museli vykonávať, boli nútené vykonávať tvrdú prácu, a dokonca sa objavili niektoré prípady, alebo bežné boli prípady, keď ženy za peniaze urobili úplne všetko. Tieto sa už necítili vôbec ako ľudia. Bol to trh, ktorý určoval dopyt a ponuka. Ženy sa museli predávať, aby si dokázali kúpiť vôbec niečo na jedenie. Ďalej, ďalšia postava zohrávala dôležitú úlohu a boli tí, ktorí ich zneužívali a nútili takéto činnosti. Už zaplatili obrovskú cenu a táto situácia viedla k tomu, že ženy sa cítili zodpovedné aj za to, čo sa im stalo. Ja som sa naučila, že ženy sa cítili ako predmety, ako vec a nie už ako osoba, ako predmet, ktorý je vydaný na milosť mužom. A ja som sa vtedy aj naučila, že tieto ženy, a zistila som, že tieto ženy a, pochádzajú zo všetkých sociálnych vrstiev spoločnosti. No a tí klienti páchali väčšiny tiež všetkých, na všetkých úrovniach. Keď som išiel do luxusného baru, tiež som zistila, že tam boli všetky druhy žien. No, hovorila som s nimi, mnohé z nich ma oboznámili s ich životom, často to boli podobné prí, príbehy, mnohé z nich sa prostituovali, pretože inak eh, mali príliš nízky príjem. Ako som povedala, je to otázka dopytu a ponuky. Tiež som estila, že prostitúcia je možná vždy a všade. Je to veľmi hlboká dynamika, to je niečo, čo je v našej spoločnosti hlboko zakorenené a úlohu pritom zohráva istý fatalizmus. Prostitúcia sa stala dominantným faktorom. No a všetci no, spravili, alebo všetky spravili kvôli peniazom, nejaké veci činy. VH hovorí, že sexualita je evolučná sila, ale že sexualita si vyžaduje aj jemnosť a len tak je možné uspokojujúcu sexualitu prežívať. Sexualita je dôležitá, ovplyvňuje naše pocity, naše myslenie, dôležitá je pre interakcie, naše konanie a tiež duševné a telesné zdravie. Ak sa nachádzame v nejakom emocionálnom vzťahu, tak sexualita sa dá prežívať zodpovedne medzi rovnocernými partnermi, ale v prostitúcii to všetko chýba. Nič tam nie je prítomné, no a sexualita prebieha na veľmi nízkej úrovni keď je sexualita nejakou ponukou, tak je to forma násilia. To telo je nejakej, síce v nejakom priestore alebo izbe, ale, ale duch je tam neprítomný. Ale niečo sa za ostatné roky skutočne zmenilo alebo dá sa tvrdiť, že by sa niečo zmenilo? Už no, snáď áno, ale ešte stále existujú mladé dievča, alebo malé dievčatá, mladé dievčatá, ženy, alebo mládež, ktorí sú, ktorí sú vykoristovaní. Zaznievajú hlasy, ktoré žiadajú legalizáciu prostitúcie. To sa ešte prehlbuje kvôli, kvôli nezamestnanosti mládeže. Chudoba je dôležitý faktor mnohí ľudia prichádzajú do našej krajiny a majú príliš malo peňazí a inak by nedokázali prežiť. No a preto vzniká jav prostitúcie, ktorá za ostatné roky výrazne narastla. No a vidím, že Európa, že Európe dominujú veľké finančné skupiny. Zraniteľné osoby musia byť chránené. Ja prechádzam k záveru. No a môžem vám povedať ešte toľko. Un um grupo de mulheres está numa fase de mudança. Me pediu para vos transmitir. No a ešte skupina žien ma požiadala, aby som to prednesla následovnú vec. Naše telo nám nepatrí. Naše telo patrí tým, ktorí si ho kupujú. My slúžime našim klientom. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you so much for... Ďakujeme veľmi pekne za a, a, takýto veľmi emocionálny prejav, ale tiež za poukázanie na vzťah medzi násilím a prostitúciou. Niekedy naše slova znejú ako poezia. takže ešte raz ďakujem pekne za váš prejav. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k poslednému účastníkovi a to je pani Doris Lomoro, členka ústavnoprávneho výboru zo Senátu Stalianska. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Chcel by som v prvom rade poďakovať e, predsedovi výboru pre práva e, žien a rovnosť e, pohľadu Mikaelovi Gustafsonovi a kolegom poslancom za to, že venovali toto stretnutie tejto téme a za to, že mám možnosť predostrieť národnú taliansku legislatívu k tejto téme. Chcela by som pozdraviť všetkých kolegov z národných parlamentov. 25. Eh, novembra sme slávili Medzinárodný deň pre boj proti eh, násiliu, rodovému násiliu, ale práve v tom eh, období v Taliansku sa začalo odkrývať, aký veľký je tento fenomén v Taliansku rastie e, aj momentálne počet žien, ktoré e, sú zavraždené. V roku 2012 e, to bolo 124 žien a 130 ich bolo zavraždených v roku 2013. Aj keď v našej krajine zákonom nie je povinné zbierať údaje o tomto fenoméne, E, nie je ťažké skonštatovať, že hlboká ekonomická kríza, ktorú zažíva Taliansko ako aj zvyšok Európy, e, zhoršuje aj e, situáciu z žien v rodine a v spoločnosti. Výskum e, Talianského štatistického inštitútu v roku 2007 e, e, ukázal, že 6 miliónov 743 tisíc žien medzi 16 a 70 rokmi boli obeťami fyzického násilia alebo obťažovania psychického alebo sexuálneho počas svojho života. Približne 1 milión žien bol, bolo znásilnených, približne 5 celkovej populácie žien 14,3 žien eh, zažilo eh, aspoň raz eh, fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera, 24,7 zažilo násilie zo strany iného muža, 2 milióny 77 tisíc žien zažilo prenasledovanie, stalking zo strany partnera v momente separácie. Sú to však čísla, ktoré neodrážajú reálnu situáciu, e, keďže väčšina prípadov nikdy nie je e, nahlásených. V posledných 20 rokoch e, sa tu veľa toho deje na národnej úrovni v oblasti legislatívy A e, takže e, prežívame práve kultúrnu revolúciu v tejto oblasti. Pripomínam, že e, delikt z cti sa odstránil v Taliansku napríklad iba v roku 1981, respektíve poľahčujúca okolnosť deliktu z cti um, prijala sa, prijala sa napríklad aj zákon číslo 66 v roku 1996 e, pre boj proti sexuálnemu násiliu alebo zákon 154 v roku 2001 nazvaný e, opatrenia proti e, násiliu v rodinách. V roku 2009 bol prijatý dôležitý zákon číslo 38, zaoberajúci sa trestným činom stalkingu kde sa hovorí, že ide o delikt proti morálnej e, slobode. E, spomína sa tu takisto aj, e, že ide o priťažujúcu okolnosť v prípade trestného činu vraždy, ak teda obeť bola predtým obeťou prenasledovania. Mm, Taliansko Ehm, vlastne týmto nasledovalo aj impulzy ehm, z medzinárodnej e, úrovni, úrovne. Ehm, správa 25. júna 2012 o e, Taliansku zo strany OSN priniesla na svetlo dňa naozaj alarmujúce e, čísla a e, Európska rada e, sa potom venovala tejto tematike vo svojich záveroch e, zo 6. decembra 2012. V tejto správe sa hovorí, že násilie v rodinách sa týka žien v celej krajine bez teritoriálnych alebo sociálnych rozdielov a treba sa teda tejto téme venovať legislatí- pomocou legislatívnych nástrojov, ale aj pomocou inštitúcií na ochranu e, žien. Napriek všetkému úsiliu však ešte nedošlo k zlepšeniu alebo zníženiu e, počtu e, prípadov násilia voči ženám a, a, a dievčatám. V roku 2013 Eh, naozaj zomreli deti, eh, dievčatá, eh, mladé dievčatá boli zavraždené svojimi bývalými partnermi, takže v Taliansku naozaj vzrástlo odhodlanie silnejšie sa ešte venovať tomuto tejto téme. Po tom, čo bolo zavraždené 15-ročné dievča svojim bývalým partnerom, Taliansko ratifikovalo v júni 2013 dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti e, e, násiliu voči ženám a voči domácemu e, násiliu. Ehm, táto mm, Itali- Taliansko ratifikovalo ako piata krajina e, tento dohovor. E, tento zákon bol prijatý jednomyselne oboma e, časťami, oboma komorami parlamentu. Má to symbolickú hodnotu, ale takisto to obsahuje aj konkrétny záväzok príjmať ešte ďalšie špecifické opatrenia v oblasti boja proti tomuto alarmujúcemu fenoménu. V roku 2013 Taliansko prijalo zákon 119, e, ktorý má, sa zaoberá bezpečnosťou a je to naozaj veľmi komplexná norma e, v oblasti boja proti e, násiliu a zabezpečenia bezpečnosti. Ja som na ňom tiež spolupôsobila e, e, v talianskom senáte. E, tento zákon sa snaží ešte zlepšiť nástroje represie v prípade takýchto, takýchto aktov a zabezpečuje lepšiu mieru ochrany a lepšiu prevenciu pre obete. Veľmi veľa eh, pri, pri tom preberáme z dohovoru z Istanbulu. A teraz sme vlastne vo fáze výkonu tohto zákona. Jeden celý eh, paragraf sa týka prevencie eh, násilia, rodového násilia. Napríklad sa tam hovorí o e, ochrane e, obetí, ktoré pochádzajú z tretich krajín, že dostanú z humanitárnych dôvodov e, automaticky povolenie na pobyt. A takisto sa tam zavezujeme posilniť národnú sieť služieb pre obete, centier proti násiliu a podobne ehm, Takisto sa tu hovorí o priťažujúcich okolnostiach, napríklad všeobecná e, priťažujúca okolnosť pre všetky e, e, delikty voči e, osobnej slobode alebo aj e, v prípade deliktu e, zlého zaobchádzania v rodine. E, v prípade prítomnosti e, maloletého, mladšieho než 18 rokov. Na záver by som chcela povedať, že talianský e, senát e, takisto schvaluje viaceré uznesenia Európskeho parlamentu v oblasti ochrany žien pred násilím. A chceli by sme tiež využiť príležitosť a pogratulovať pani spravodajkyni Talianský e, parlament venuje veľkú pozornosť e, um, aktivitám výboru e, FAM Európskeho parlamentu. Myslíme si, že kooperácia medzi našimi dvoma parlamentami je veľmi dôležitá a želám si, aby národné parlamenty a Európsky parlament čoraz viac posilňovali spolu, spoluprácu a vytvárali demokratický blok, blok, ktorý by bojoval úspešne proti tomuto fenoménu v týchto e, dňoch e, začal e, jeden pro, dôležitý proces v Taliansku. Um, Takže snažíme sa, e, snažíme sa e, naozaj takýmto e, spôsobom čo najlepšie postupovať pri, počas, počas súdnych procesov je to veľmi dôležité, aby sme naozaj e, mohli e, úspešne e, bojovať proti násiliu voči ženám. Takže urobili sme naozaj konkrétne kroky vpred, konkrétne zlepšenia, ale sme si vedomi, že toho treba zlepšiť ešte oveľa viac. Thank you so much for, uh, Ďakujem pekne za to, že ste prišli sem medzi nás a umožnili nám nahliadnúť do vnútro talianských diskusí a vytvárania legislatívy a veľmi ma teší, že aj Taliansko patrilo k tým prvým krajinám, ktoré ratifikovali tento istambulský dohovor. Želal by som si, aby každá krajina EÚ ho ratifikovala. Teraz už budeme postupovať ďalej s komentármi a otázkami z publika, aj keď e, máte iba e, trojminútový rečnícky čas, prosím, nesnažte sa využiť e, tieto tri minúty tak, aby ste hovorili príliš rýchlo, pretože inak tlmočníci nebudú schopní váš prejav správne odtlmočiť. Takže snažte sa e, hovoriť počas týchto troch minút e, e, normálnou, obvyklou rýchlosťou, aby nebolo príliš ťaž, ťažké vám rozumieť. Spomeniem tri mená, aby ste sa pripravili. Leila Hercegovač zo Slovenska. Pán Leider z e, nemeckého parlamentu. A potom e, člen Európskeho parlamentu, pán Gormaj. Takže toto sú prví traja. Takže najprv pani Leila Herzegovač. Nech sa páči, ma, nech sa páči, máte 3 minúty. Spoštovani, nasilje nad ženskami je bilo, je no tudi v prihodnosti Ďakujem pekne. A, takýto tým násilia to vždy existoval, existuje a pravdepodobne bude existovať aj e, v budúcnosti. Nie je to v Slovensku teda problém iba e, súkromnej sféry, ale má naozaj sociálnu dimenziu, celospoločenskú dimenziu. Máme tu veľmi dobrý e, regulačný základ, bojeme proti násiliu v rodinách, a máme tu aj príslušné nástroje na prevenciu. Takisto máme programy na dosahovanie e, osobitných cieľov a opatrení, pravidlá pre kooperáciu medzi policiou a e, e, štátnymi orgánmi a inými orgánmi. Máme tu pravidlá v oblasti prevencie a takisto aj e, centra e, sociálnej e, práce postupujú podľa konkrétnych pravidiel. Takisto sme definovali stratégiu na zabezpečenie čo najvyššej miery efektivity v boji proti tomuto fenoménu a snažíme sa aj zlepšovať povedomie verejnosti, že akákoľvek forma násilia v rodine alebo spoločnosti vo všeobecnosti nie je akceptovateľná. E, náš e, výbor v parlamente pravidelne e, sa informuje o uplatňovaní akčného plánu o prevencii násilia v rodinách a takisto aj ako to vyzerá v oblasti obchodovania s ľuďmi. V marci 2013 sme prijali závery týkajúce sa dohovoru o násilí e, proti ženám. Toto boli prvé závery. Ehm, tohto výboru, ale nie je žiaden e, dokument o odstraňovaní násilia voči ženám, ktorý by bol e, vlastne naozaj záväzný. Záväzné dokumenty existujú iba na regionálnej úrovni, ako napríklad dohovor e, Rady Európy, ktorý Slovinsko žiaľ doteraz ešte neratifikovalo. E, veci teda nikdy nie sú také dobré, že by nemohli byť ešte lepšie. Kooperácia medzi jednotlivými zainteresovanými stranami by sa tiež mohla zlepšiť a zefektíviť. Mohli by sme e, sprístupniť takisto viac prostriedkov a tiež by sme mali ratifikovať dohovor čo najrychlejšie. A ja ako národná poslankyňa sa e, záväzujem, aby som e, e, sa postarala o to, aby sme čo najrychlejšie ako Slovensko ratifikovali. Mohli by ste prosím skončiť váš prejav? Áno. Budeme teda robiť, čo budem v našich silách v tejto súvislosti. Ďakujem pekne za to. Slovo má teraz pán Lerinder. Nech sa páči, 3 minúty. Vážený pán predseda Európskeho výboru pre práva žien, ako e, váš kolega, e, e, ktorý príslušného výboru v nemeckom parlamente vám chcem poďakovať za zorganizovanie takéhoto stretnutia odborných politikov na túto tému. Je to vynikajúci termín. Dnes je 5. a 6. marca minulý rok. Sme v Nemecku zriadili pomocný telefón, pomocne ako o tom hovorila španielská kolegyňa, ktorý bol zriadený príslušným zákonom a ktorý poskytuje 24 e, hodín denne nepretržite ženám e, e, možnosť e, poradenstva zdarma a poskytnutia pomoci. Vyplýva to z toho, že v Nemecku národná štúdia dokumentovala, že približne 40 EFRA štúdia hovorí o 35 žien zažilo násilie v rodine, aspoň raz v živote, fyzické alebo sexuálne násilie 85 žien u nás bolo sexuálne obťažovaných. V prípade žien s obmedzeniami alebo postihnutiami táto kvota e, skoro dvojnásobná ale iba 20 žien, ktoré zažilo násilie, e, využívajú možnosti podpory, ktoré sú k dispozícii. 27 týchto žien e, e, tieto možnosti v Nemecku nepozná, alebo ich pozná príliš málo. Preto sme sa rozhodli s týmto pomocným telefónom pomôcť ženám, aby lepšie spoznali, aké možnosti sú k dispozícii. Ide o nízkopráhový nástroj, ktoré sú, e, pre ženy, ktoré sú len na začiatku e, zažívania násilia. Toto je náš e, plagát. Je tu žena u ženskej lekárky, teda už žiada o pomoc, ale čo sa stalo predtým? Niekto ju napadol, čo sa tam stalo? Zažila možno násilie doma v rodine. Takže snažili sme sa vytvoriť takúto bezbariérovú možnosť kedykoľvek anonymne E, získať kompetentnú e, pomoc zo strany žien e, celkovo v 15 jazykoch. Ide aj o, možnosť, ktorú môžu využiť priatelia, kolegovia v práci, rodinní príslušníci týchto obetí a podobne. 70 poradkýň neustále pomáha e, ženám e, dôverne e, v prípade akýchkoľvek fóriem násilia v rodine, v, na pracovisku, v prípade znásilnení, nútených vydajov, stalkingu, v prípade prostitúcie alebo genitálneho poškodenia genitálií. ak si to ženy želajú, tak e, im e, zabezpečujeme pomoc aj v ich e, blízkosti, blízkosti, kde bývajú. A pracujeme na príslušnej brožúre a dúfame, že sme na správnej ceste v tejto oblasti. Ďakujem za váš príspevok a teraz máme po vystúpeniach dvoch národných e, poslancov tak tri minúty pre kolegyňu z Európskeho parlamentu pani Gurmaj. Na obrazovke beží časomiera, aby ste videli, aký máte rečnícky čas. Pani Gurmaj, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem vám za tú možnosť vystúpiť na dnešnom stretnutí a oceňujem aktivitu, ktorú ste zorganizovali. Napriek kampani, ktorá upozorňuje na túto problematiku, tak čísla sú naďalej ešte hrozivé podľa Európskej agentúry pre základné práva. Tretina žien v Európe e, trpí násilím jeden konkrétny príklad. Každý deň umiera v Európe 7 žien, a to následkom domáceho násilia. A je veľmi dobre, že o tom hovoríme práve teraz, v predvečer Medzinárodného dňa žien a po tom, čo sa schválila príslušná správa Európskeho parlamentu. Sme toho názoru, že riešenie problému násilia na ženách potrebuje holistický prístup. Musíme využiť všetky prostriedky vo vzdelávaní, informačnej kampane, programy zamerané na ženy, aj na deti. Vieme si predstaviť, že by sme túto problematiku riešili celoeurópskou legislatívou, možno nariadením. Potrebujeme harmonizovať definíciu a právne režimy v jednotlivých členských štátoch a potrebujeme spoločné štandardy spolupráce policajných zložiek a orgánov e, činných v trestnom konaní. Aby sme naozaj boli efektívni, potrebujeme predovšetkým presné a dostatočné údaje a tým sa zaoberá aj naša agentúra pre základné práva. Je tiež potrebné spolupracovať s Gendrovým inštitútom. Máme už dostatok údajov a teraz je potrebné ich efektívne využívať. Gendrové násilie je jedna z najzákladnejších najokorenenejších foriem násilia a preto potrebujeme veľmi konkrétne opatrenia na riešenie. Treba sa venovať tejto problematike mala by to byť prioritná problematika aj Európskeho programu. Je to problém pre európske inštitúcie, treba naň poukazovať, pretože je to niečo zásadného charakteru a správnou komunikáciou môžeme účinne občanov mobilizovať. Ďakujem pekne, teraz slovo dostane pani Klás, ďakujem pekne predseda. Kolegyne a kolegovia, ďakujem veľmi pekne za túto tému. A rada by som ešte dodala, že témy a príklady, ktoré sa tu uviedli, sú skutočne hrozivé. A je mi to veľmi ľúto. A ten film je skutočne veľmi výstižný nuša. Mnohí sa tu ale pýtali, čo už sa urobilo, treba dodržiavať a príjmať zákony, treba bojovať proti násiliu, dodržiavať dohovory. Áno, ale ja sa pýtam, začíname dostatočne skoro, my konáme až potom, čo identifikujeme násilie. Ale otázka je, ako sa násilie definuje, dokážeme dostatočne včas identifikovať domáce násilie, často to dnes len modriny, telesné zranenia, tie viditeľné zranenia, podľa ktorých sa definuje e, násilie, ale to podľa mňa nie je dostatočné. Ja myslím, že my musíme oveľa skôr sa zameriavať na, na to, aby tam bolo zapojené aj to duševné násilie. No a to násilie je možné kvôli tomu, že ľuďom chýba sebavedomie, tak ženám, ale aj chlapcom a mužom. A tam treba e, začať, povinne na každých školách na všetkých e, Často hovoríme o sexuálnom vzdelávaní v Európskom parlamente, to tým ale nemyslím. Myslím, že naše školy musia oveľa lepšie komunikovať medzi sebou hodnoty vzájomného spolužitia, tak aby tu bol rešpekt voči ostatným, voči ženám. No a bohužiaľ nie je to dnes možné vo všetkých rodinách rodiny žijú život. No a preto štát a školy to musia začať. No a ja žiadam kolegy a kolegov z národných parlamentov pýtať sa aj, ako dokážeme a ako skutočne aj realizujeme to, aby sme mládeži e, skutočne uliali to sebavedomie, pretože ja som si istá, že e, muž, ktorý je dostatočne sebavedomý, ten nebude násilnícky sa správať voči ženám. A myslím, že tam treba začať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte nás čakajú traja rečníci, tak aby ste sa mohli pripraviť najskôr pani Sežidem Öktem z Turecka, potom pani Elza Pais z Portugalska a potom pani Sána Filipovič Čiernej hory. Takže nech sa páči najskôr zastupňa z Turecka. Nech sa páči, máte slovo na 3 minúty. Dobrý deň, ja som z Turecka. Naša krajina je kandidátskou krajinou na členstvo do EÚ. Ja som poslankyňa parlamentu. A naša vláda má veľký cieľ prechádzať násiliu proti ženám a preto naša vláda podpísala istambulský dohovor 11. marca 2011 a v Istambule. To bolo podpísané 27 krajinami vo februári 2013. Bohužiaľ, doteraz len tri krajiny ratifikovali eh, istambulský dohovor od februára 2013. Okrem Turecka ešte Albánsko a Portugalsko. No a dnes som veľmi rada, že aj Malta ratifikuje istambulský dohovor. Keďže sme prvá krajina, ktorá ratifikovala istambulský dohovor, a tak Turecko má byť na čo hrdé, ale je to aj veľká zodpovednosť, pretože ešte pred istambulským dohovorom a ešte predtým, než budeme pokračovať, Turecko podpísalo SIDAP a obsah SIDAP bol dôležitou súčasťou tureckého eh, práva zohľadňoval rozhodnutie súdu z roku 1998 ochrane, eh, kedy sa začal uplatňovať zákon o ochrane rodiny v roku 2014, 2004 začala kampaň o zastavení násilnosti na ženách. 435 vzdelávacích programov sa venovala týmto otázkam, a to v roku 2009 a 2010. Koncom roka 2010 vzdelávacie programy slovy 60 tisíc ľudí. V súlade s istambulským dohovorom sme prijali zásadné zmeny legislatívy. No a v tomto kontexte sme pripravili zákon o ochrane rodiny a prevencii voči násiliu, proti násiliu na ženách v spolupráci so všetkými opozičnými stranami. Zákon chce prechádzať násiliu a chce zabrániť a chce ochrániť jednotlivcov proti e, násiliu. No, Nož, eh, zamerá sa na tých, eh, alebo teda potreby tých, ktorí nemajú sociálne zabezpečenie a slovuje sociálne politiky, no a právne postupy, čo sa týka ochrany eh, v rámci zákona sa dá robiť technickými metodami. Dajú sa použiť nasledujúce výkazy alebo poriadky. Tí, ktorí sú vystavení riziku poskytovanie prístrežkov, zmena miesta bydliska, pracoviska, obete, dočasná ochrana obeti, poskytovanie psychologickej sociálnej ochrany a služie pre obete. To sú 3 minúty zmena dokumentov a relevantných informácií obete nuša a ďalšie body môžu byť použité proti tým, ktorí páchajú násilie, pripísa. to je stiahovanie na no ďakujem pekne za pozvanie ďakujem pekne ďakujem pekne ďalším rečníkom je Elza Pais z Portugalska, nech sa páči, máte slovo na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene portugalského parlamentu oceňujem iniciatívu EP ako aj Európskej agentúry za základné práva, aj za túto aktivitu, aj za štatistiky, ktoré nám dala k dispozícii. Násilie na ženách je vážnym porušením ľudských práv, preto je naďalej aj veľmi dôležitým bodom politického programu portugalskej vlády. Musíme bojovať proti násiliu na ženách, proti mrzačeniu ženských orgánov aj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Už viacero rokov poukazujeme na tento fenomén. Máme preventívny plán ochrany obetí. Máme k dispozície elektronické zariadenia a systémy, aby sme ochraňovali obete a aby sme vzdialovali autorov násilia od týchto obetí. Takže aj takýmto spôsobom tento fenomén e, viacej zviditeľňujeme a lepšie proti nemu bojujeme. Sme prvá krajina, ktorá podpí, podpísala istambulský dohovor, čo nám umožňuje bojovať proti tomuto násiliu. V budúcnosti by sme mali použ- pouvažovať, už sa veľa vecí na ochranu obeti urobilo, Musíme v tejto práci pokračovať, ale je tu aj ďalšia výzva. A táto výzva je, aby sme robili kampaň zvyšovania povedomia medzi obyvateľmi a Vojnu vyhráme len vtedy, keď vzdelanosť a informovanosť verejnej mienky bude prioritou na národnej aj európskej úrovni. To sú výzvy, ktoré stoja pred nami, musíme naďalej bojovať. Pani Gurmaj povedala, že potrebujeme globálnu stratégiu, ktorá by dala viacej kompetencií národným stratégiám aby táto téma bola prioritou aj v čase krízy, pretože bojovať proti domácemu násiliu. To je tiež spôsob, ako zvýšiť konkurencieschopnosť, pretože ženy obete takéhoto násilia sú veľmi zraniteľné aj na pracovnom trhu, aj vo vzťahu k svojim deťom. A preto to posolstvo musíme vyslať také, že naše spoločnosti sa môžu stať viac konkurencie schopnými spoločnosťami a preto potrebujeme takúto globálnu stratégiu. Ďakujem pekne a teraz sa na Filipovi z Čiernej hory. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, dámy a páni. Je to pre mňa veľká česť, že vás môžem pozdraviť v mene výboru pre rodovú rovnosť nášho parlamentu. Násilie na ženách a rodinné násilie je spoločenským problémom, ktorému musia čeliť všetky krajiny. Čierna hora za posledné roky prijala celú sériu zákonov. Napríklad v auguste 2009 sme odhlasovali zákon, o násilí v rodine. Je to prvý zákon, ktorý jasným spôsobom sankcionuje tento druh násilia. a Je zakotvený v trestnom zákonníku. V júli sme prijali stratégiu boja proti násiliu na žinách na obdobie do roku 2020 a v roku 2011 sme podpísali protokol o pôsobení národných orgánov v prípade násilia v rodine Pracovali sme tiež na e, zákone pre rovnosť v rodine bol prijatý v roku 2013 a Čierna hora ratifikovala tento veľmi dôležitý dokument bol v decembri 2012 vznikla špecializovaná inštitúcia a ide o to, aby ženy boli súčasťou tohto integrovaného boja. V práci tohto klubu spolupracujú aj národní poslanci, členovia všetkých politických strán. Ochrana proti násiliu na ženách a v rodine. Uvažuje o piatich opatreniach. Je tam princíp naliehavosti. V momente násilia ide o psychologickú, spoločenskú a lekárskú pomoc, e, policajné zásahy a policajná ochrana spolupôsobenie lekárskych a sociálnych organizácií. Všetko Všetky tieto inštancie musia pôsobiť synchronne, aby obete, obeti pomohli. Máme e, veľkú pomoc ženských NGOčiek, ktoré pomáhajú ženám a rodinám, ktoré sú obeťami tohto násilia. Ďakujem vám e, za vašu pozornosť. Thank you so much. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že ste dodržali aj rečnícky čas. No a ešte máme dvoch rečníkov v tomto paneli. Všetci, ktorí ste boli zaradení na zoznam, budete sa môcť vyjadriť a v ďalšom paneli budete prví, ktorí dostanú stolo. Tak, aby panelisti mali ešte a mohli zodpovedať a reagovať. Takže ešte dve pripomienky a potom všetci z vás ktorí ste nedostali teraz slovo, budete prví v druhom paneli, takže nezabudli sme na vás, nebojte sa. Čiže teraz dostane slovo poslanec Európskeho parlamentu, pani Baldakino a potom pani Krušuk z Turecka, takže najskôr Baldakino, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že som dostal slovo. Je to veľmi dôležité to je podujatie, hlavne keďže o, pár dní je Medzinárodný žen, deň žien a milióny ľudí a milióny žien stavujú obeťami domáceho násilia, ale aj prepúšťania, znižovania platov a tak ďalej. Minulý týždeň sme boli na plenárnom zasadnutí, prijali sme správu o násilí páchom na ženách, čo musíme urobiť. Tiež sme hovorili za predstaviteľmi národných parlamentov. Tu tiež moja kolegyňa z Malty, ktorá hovorila na začiatku. No, rovnako som si počula, že som sa dopočula, že Malta ide ratifikovať istambulský dohovor, čo je krok správnym smerom. Avšak som presvedčená o tom, že my, Európsky parlament, Musíme príjmať viac stratégií, viac platformiem na boj proti domácemu násiliu. Nože ako sa to dá urobiť? Samozrejme e, správami, stanoviskami a tak ďalej. Ale náš hlas musí znieť ešte silnejšie v Európskom parlamente. Ak nedokážeme podporiť a zdôrazniť, čo robíme v Európskom parlamente, ľudia nebudú vedieť, čo sa tu deje Takže musíme si lepšie uvedomiť, čo sa tu deje. A na to potrebujeme využívať médiá čoraz lepšie. Nože, ja myslím, že to by mala byť cesta vpred. Ako tento signál vyslal do všetkých 28 členských štátov. Ďakujem pekne. A teraz na záver posledná rečnička je pani Sera Kucuk z Turecka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela sa najskôr predstaviť. Slovan Sedef Kucuk. Som poslankyňou Tureckého parlamentu z hlavnej opozičnej strane, sociálno-demokratickej strany CHP pre, náš, pre nás poslankyne Európskeho parlamentu, teda Tureckého parlamentu bez stranickej príslušnosti, či už je E, z pravice, ako má kolegyňa tu, alebo e, či už sme predstaviteľka lavice, tak ženské otázky majú vždy priority. Samozrejme, môžeme mať rôzne perspektívy a názory na riešenie problému, ale e, diskriminácia žien je tak hlboko zakorenená v našej spoločnosti, že tieto rozdiely nie sú ešte také podstatné, ako viete, tak vo všetkých častiach sveta a vo všetkých spoločnostiach existuje rodová nerovnosti. Naša spoločnosť nie je výnimkou. Okrem toho, Turecko má pomerne zlú povesť, čo sa týka násilnosti na ženách. V Turecku takmer polovica žien je obeťou fyzické, teda telesného alebo sexuálneho násilia počas svojho života len minulý rok 228 žien bolo uh, zabili ich uh, zabili ich manželia, bratia, otcovia, rodiny, príšlušníci alebo neznámi muži. Násilie na ženách nemôže byť tolerované ani zohľadom na žiadne náboženské názory. Nož ženy nemôžu byť viktimizované kvôli tomu, že je tu názor, že e, ženy a muži nemôžu byť rovnoprávne. Úloha žien sa nemôže obmedzovať len na úlohu dobrej matky, gazdinky alebo manželky. Pred dvoma rokmi dobrou spoluprácou medzi vládnocou a opozičnými stranami sme prijali istambulský dohovor a rovnako sme prijali zákony o ochrane žien a rodinných príslušníkov pred násilím. Treba priznať, že toto všetko sú veľmi dôležité veci. Avšak príjmanie uznesení nedokáže vyriešiť problém. Sú a, e, vážne problémy pri vymožiteľnosti zákona podľa mňa štátni úradníci alebo štát, príslušníci štátnej bezpečnosti, e, sudcovia a, e, a hlavne politickí lídry musia zmeniť svoj mentálny prístup. Takéto mentálna zmena je dôležitá aj na ceste k demokracii a dodržiavaniu ľudských práv. Okrem toho myslím, že jedna najdôležitejšie riešenie je ďalej. Ženy začne do hospodárskeho života. Ja dúfam a som presvedčená, že ženy Turecku a jeho zvyšku sveta budú mať, budú mať bezpečnejší život na budúce, keď sa stretneme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ešte predtým, než dám slovo uh, stručne panelistom. Ešte rád by som chcel poďakovať všetkým za to, že ste dodržali rečnícky čas. Ďakujem pekne, takže teraz stručne môžu reagovať panelisti, nech sa páči, môžete začať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za všetky príspevky, za angažovanosť A zo Španielska ako skúsenosť alebo poznámka, myslím, že naj, dve najväčšie rizika v násilí proti ženám sú tá neviditeľnosť, o tom sme už dlho hovorili, a ticho, mlčanie žien. Všetky údaje z mojej krajiny spôsobujú, že je to skutočne verejná záležitosť. Každý mesiac je k dispozícii verejnej mienky štatistika o tomto násilí a vždy, keď e, ide o smrteľnú obeď, tak sa oficiálne informuje. A to mlčanie je o to vážnejšie v prípade, e, že sú to ženy, ktoré sú najzraniteľnejšie obvykle. Sú to staršie ženy, ženy na vidieku alebo handicapované preto sa treba viacej venovať e, tejto skupine. A to je to prvé riziko neviditeľnosti. A to druhé riziko, ktoré je podľa nás veľmi vysoké, keď si myslíme, že táto situácia sa nemôže zmeniť, že je to niečo, čo bude stále existovať, pretože toto presvedčenie je víťazstvom všetkých tých, ktorí si myslia, že tento model podriadenosti ženy mužovi, že tento model musí v živote a vo svete pretrvať. Preto si myslíme v Španielsku, že si musíme uvedomiť, že je možné e, túto situáciu zvrátiť a vybudovať e, spoločnosť bez tohto násilia. V Španielsku teraz e, aj my finalizujeme proces ratifikácie istambulského dohovoru. Ďakujem za pozornosť. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani Gomes Rodríguez Fontíňa. Veľmi stručne niekoľko úvah a poznámok eh, vychádzajúcich z týchto otázok či vystúpení, ktoré som si vypočula. Mám pocit, že toto parlamentné stretnutie e, berie do úvahy len násilie na ženách e, v rodine. Aspoň mám z toho taký pocit, možno sa milím, aj tu za predsedníckým stolom sme hovorili o násilí, ale o násilí na ženách len v rodinách, ale aj mnohí tí, ktorí vystúpili e, vo, v publiku, tak ich vystúpenia išli tým smerom, ale nehovorila sa o tom krutom násilí na ženách, prostitútkach, ktoré sú obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami a ktoré sú potom nútené sa prostituovať. Keď hovoríme o rodovej rovnosti, eh, ani proti prostitúcii nemôžeme bojovať eh, nezaujímom a indiferenciou a preto je dôležité postupovať takto aj v rôznych politických stranách a hm, hoci sú tu rôzne ideológie, ja tu možno poviem niečo, čo je príliš provokatívne pre niekoho, ale nemôžem sa tomu vyhnúť, pretože počas 30 rokov som pracovala v tejto oblasti pracujem a starám sa o mnohé mladé ženy a dievčatá. Ja viem, že ten nezaujem a indiferentnosť e, skutočne zabíja. Prečítam vám niečo, čo som nemohla prečítať na úvod. Tri, za tých 30 rokov som sa venovala, alebo starala som sa asi o 8 tisíc žien, ktoré boli obeťami prostitúcie alebo obchodovania s ľudskými bytostiami. Napríklad žena, bola žena, ktorá predala svoje oko, aby mohla živiť svoje deti a všetci boli konšternovaní. A ja hovorím, no dobre, ale e, telo tejto indickej ženy bolo jej vlastné telo ak si myslíme, že každý môže používať svoje telo tak, ako e, um, chce, tak táto správa by nemala žiadny význam, ale všetci sme toho názoru, že samomrzačenie alebo znetvorovanie je e, akási choroba, pretože keď si hovoríme, keď je to moje telo, tak prečo by som ho ja nemohla znetvorovať a mrzačiť? No a násilie e, v domácnosti. Ja chápem, že sa týmto znepokojujeme, ale zdá sa, že ju obmedzujeme len skutočne na to násilie v rodinách. Ale e, Niektorá žena by mohla dokonca argumentovať, no dobre, biuma, ale biuma z lásky, no aj to je určitý argument, aj nad tým by sme mali pouvažovať. Prostitúcia je tiež spôsob násilia, je spôsob nadvlády muža nad ženou. Je to najnásilnejší spôsob, E, ktorý spôsobuje e, to, že ženy sú v postavení služiek mužov, sú preto, aby uspokojovali mužské e, potreby a fantázie a preto, ak dovolíte, aby som to tu veľmi otvorene a priamo povedala, ja nie som žiadna poslankyňa, len som sociálna pracovnička v, v solidárnej organizácii v Portugalsku a verím tomu, že k týmto fenoménom nedochádza len v Portugalsku, ale aj v celej Európe a preto som ja tu chcela na dnes túto problematiku. Obhajujeme na e, národnej a európskej úrovni problematiku násilia na ženách, ale nehovoríme nič o prostitúcii, ktorý je podľa mňa tiež iná forma násilia na ženách. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s úvahou sociálnej pracovničky z Portugalska, ktorá hovorila predo mnou, ale dodala by som ešte jednu špecifiku, na ktorú nemôžeme zabudnúť. Na západe rodina sa vždy chápala ako miesto, kde sme pokojní, kde môžeme pokojne žiť. Tieto citové vzťahy sú našim úkrytom, ale štatistiky hovoria, že bohužiaľ domácnosť sa stáva miestom násilia a ženy teda v domácnostiach nemôžu pokojne žiť. A preto, keď robíme toto, túto úvahu, je tu taká všeobecná úvaha o potrebe zasiahnuť. A to, čo sa snažíme robiť aj vo viacerých národných parlamentoch, je konkrétne zadefinovať opatrenia, Napríklad musíme pochopiť, že to, že neexistujú oficiálne štatistiky, tak by sme mali pracovať na to, aby to bolo povinné. To je kompetencia štátu, ako povedala španielská predrečníčka. A to, že tie údaje nemáme, tak e, potrebujeme ich, aby e, ženy mohli e, bojovať proti tomuto fenoménu rôznymi mechanizmami, súdnymi, napríklad nútené vzdialenie násilníka od domácnosti alebo teda manžela a tak ďalej. To sú všetko fázy, kde potrebujeme konkrétne opatrenia. Chcela by som aj podporiť to, čo povedala europoslankyňa, ktorá bola skeptická. Nepoznám, nepamätám si jej priezvisko. Bola skeptická, keď hovorila, či je postačujúce hovoriť v legislatívnych a dogmatívnych intenciách. Áno, ja s ňou súhlasím. Áno, legislatíva samozrejme veľmi vplýva na to a na túto situáciu, ale ja som uviedla jeden koncept, ktorý bol dosť ťažký vysvetliť a veľmi skromne som ho uviedla, to je ten koncept sociálnej a ekonomickej naliehavosti nielen v Taliansku, ale aj v celej Európe. E, e, nemali by sme, nemali by sme zabúdať, že to vplýva aj na e, zdravotníctvo a tak ďalej. Aj v týchto dňoch napríklad matka e, zabila svojho 11-ročného syna len preto, že jej muž ju e, opustil, takže aj situácie takejto ekonomickej, sociálnej zraniteľnosti môžu priviesť človeka k takýmto extrémnym e, aktom. Takže násilie sa e, nevyvíja len e, z oči voči ženám, ale aj iným smerom. A k tomu všetkému potrebujeme akcie vlády Európy. Musíme zasiahnuť aj v tých politikách e, sociálneho štátu, blahobytu. Záverom napríklad to, že národné parlamenty majú problémy s ratifikáciou istambulského dohovoru. Ma to trochu mm, prekvapuje, však e, potrebujeme minimálny, minimálny počet, aby toto bolo operatívne, ale preto som hrdá, že talianský parlament e, nebol síce taký rýchly, ale napriek tomu bol schopný no, postúpiť rozhodne a ratifikovať. Veľmi často v Taliansku sa stáva to, že E, aj talianskí kolegovia, muži sú schopní prebrať zodpovednosť, ale nevždy sa to uvedie do praxe. Ale aj ženy poslanky nemôžu rozhodne pomôcť. Ja si myslím, my všetci potrebujeme pomoc všetkých aktivít. aby sme všetci pracovali jedným smerom. Ďakujem. And, uh, one to, one... Ďakujem pekne. Ja som ešte raz chcel poďakovať panelistom za to, že sú tu. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prispeli k tejto konferencii. No a, a teraz sa, uh, sa tu vymeníme na pódiu pani Joana Goody. Poďte sa medzi nás. Okay, dear colleagues, we will now continue. Kolejne kolegovia, takže budeme pokračovať, prosím, posaďte sa. Takže budeme pokračovať, no a s panelom 1 a panelom 2 máme úvod agentúry pre základné práva. No a dobre, že chcete hovoriť, ale bohužiaľ nemáme prestávku, takže chápem, že chcete porozprávať. Takže budeme pokračovať. No a Minulý týždeň Európsky parlament prijal legislatívne uznesenie, no a dnes Agentúra pre základné práva predkladá svoju správu o násilí páchanom na ženách. 42 tisíce žien sa zúčastnilo prieskumu a oni dnes do obeda to predložili, takže je to skutočne nic, ktorú ešte nikto nevidel. Ten papier je ešte teplý slačiarne. Takže som veľmi rád, že môžem dať slovo pani Džane Gudy za agentúry pre základné práva a máte tiež 10 minút na váš návrh a prezentáciu. Ďakujem pekne, nech sa páči. No už ďakujem pekne, pretože oficiálne štatistiky tomto násilí chýbajú. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo Európsky parlament vyzval našu agentúru, aby sme vypracovali Správa zhromaždili údaje. No a teraz vám um, môžeme predložiť európske údaje si vypachnom na ženách. Nuž prieskum bola náhodná, náhodná žien. V každej, v každej domácnosti sme intervjuovali iba jednu ženu. Niekedy Tie rozhovory trvali až dve hodiny v závislosti od miery násilia, ktorú zažívali. Trvalo viac ako dva roky, než sme vypracovali tento prieskum o skupinou expertov, ktorí s nami spolupracovali. No už tak v stručnosti, náš prieskum sa týka všetkých 28 členských štátov. Pozovárali sme sa s 1500 ženami na členský štát a celkovo sme hovorili viac ako 42 tisícami žien, čiže eh, na čo sme sa pýtali, pýtali sme sa na každodenné skúsenosti s násilnosťami, Pýtali sme sa na telesné násilie, psychologické násilie, sledovanie, sexuálne obťažovanie, a rovnako sme sa pýtali, čo sa stalo. A veku 15 rokov. Pýtali sme sa na strach z viktimizácie a tiež vedomostiach o možných prostriedkoch, ako aj možných páchateľov. No a v stručnosti výsledky sú také, že jedna z troch žien v Európskej únie v priemere zostala obeťou telesného alebo sexuálneho násilia, teda to je z tej vzorky 40 tisíc žien, 8% za ostatných 12 mesiacov, 22% žien e, zažili e, telesné alebo sexuálne násilie, ktoré páchali partner, 11% žien e, prežili nejakú formu sexuálneho násilia a 5% z tých 42 tisíc žien sa stalo obeťou znásilnenia. Jedna polovica hovorili, že sa stali obeťou sexuálneho obťažovania a jedna z piatich žien za ostatných 12 mesiacov. No a stručne, čo sme sa pýtali, spýtali sme sa ich pár e, teda otázky na e, formy násilia, o tom, či ich niekto postrkoval, E, či dostali facku, či niekto na ne niečo hodil, e, či niekto ťa za vlasy, e, či ich udral pesťou alebo kopol, či boli popálené, či niekto sa snažil zaškrtiť, či boli porezané, bodnuté, alebo či na ne niekto vystretil, alebo či niekto im udelal hlavu o niečo. No a aj keby sme tú prvú kategóriu, čo je ešte nízkourovej násilia, odstranili tak jedna zo štyroch žien 25 hovorili, že minimálne jeden z týchto aktov zažili od 18, 15 rokov. Keď sa pozrieme na sexuálne násilie, tak opätovne akýmkoľvek partnerom, alebo nie partnerom od veku 15 rokov, tak či boli nútené k sexuálnemu styku, niekto ich žalobo, alebo ubližoval, či to bol, či zažili pokus o sexuálny pohľadný styk, alebo boli prinútené zúčastniť sa z nejak sexu, sexuálnej aktivity. Nuž a 5% žien v EÚ, to je 9 miliónov žien, hovorili, že sa stali obeťou znásilnenia EÚ. Niektoré ženy zažili viac ako jednu formu násilia, násilia a v priemere približne 11 žien v Európskej únii zažili minimálne jednu formu sexuálneho násilia v živote. No a teraz sa prejdem k tomu, kam sa ženy obracajú, alebo na koho sa obracajú. Takže spýtali sme, koho ste kontaktovali v súvislosti s tými najzávažnejšími prípadmi sexuálneho sexuálneho násilia zo strany partnera. Takže väčšina z nich sa obratí na doktora alebo nemocnicu. Veľmi málo žien sa obratí na policiu, pár z nich eh, ide do nejakých eh, skupín pomocných eh, alebo útočísk, pretože tieto, tieto týchto je málo, nemajú dostatok prostriedkov. No a čiže vidíme, že hlavne sa obracajú ženy na doktorov, pretože je, je ich dosť. No a keď sme sa tiež sme kladli otázku o sledovaní, a to znamená opakované na opakované činy jednej osoby. No a keď sme sa ženy videli na to, že to môže byť, že niekto na vás čaká pred domom alebo pracoviskom bez, bezdôvodne, zámerne vás sleduje, alebo vás neustále volá a nereaguje novšia a získali sme, že 18% žien sa stalo obeťou sledovania e, v živote a 5% žien e, za ostatných 12 mesiacov. Niektoré ženy boli sledované, jedna z piatich bola sledovaná e, za dlhšie ako 2 roky a 23% žien zmenili svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kvôli najzávažnejším prípadom sledovania. To znamená, že musíme hľadať a, a pozorovať všetky formy e, násilia, sexuálne obťažovanie. E, príklady sú, a tu musíme rozlišovať medzi niečím, čo pokladáte za e, bez, bežné interakcie medzi mužmi a ženami. A tu hovoríme o, o nepríjemnom nepríjemnom kontakte, ale o, o boskávaní a ďalej pripomienky alebo vtipy, ktoré sú urážlivé, nuša, že sme sa pýtali osobitne na telesné násilie a sexuálne násilie, čiže máme čísla vo všetkých týchto oblastiach. No a čo sa týka sexuálneho obťažovania, tak polovica všetkých žien EU tvrdí, že už sa stala obeťou sexuálneho obťažovania niekedy v živote jedna petina zažila sexuálne obťažovanie 12 mesiacov pred výskumom a 32% hovorili, že páchateľ bol vedúci, bol riaditeľ, kolega alebo zákazník. 75% žien na kvalifikovaných miestach alebo na tom manažmente sa stali obeťou sexuálneho obťažovania. A keď sa pozrieme na počítačové obťažovanie, tak 20 mladých žien vo veku 18 až 29 rokov sa stali obeťou e, počítačového, počítačového alebo kybernetického obťažovania. No a čo sa týka násilnosti v detstve, uvidíme situácie toho, čo povedali ženy, o tom, čo hovorili o sexuálnom násilí v detstve. No Náš výskum sa nepýta len na skúsenosti, len počas dospelosti, ale aj do veku 15 rokov. A to len vo vzťahu k sexuálnemu násiliu. Takže e, ženy povedali, že keď boli deti, tak e, e, nejaká dospelá osoba ich prinútila ich prinútila vyzliť sa pred nejakou inou osobou, alebo ich fotografovali, dali ich genitálie alebo prsia proti ich vôli, alebo pred nimi si obnažili genitálie. No a pýtali sme sa tiež, či to bola muž alebo žena, či boli nútené do sexuálneho alebo pohľadného styku. A jedna petina povedala, že áno, a keď ťa to, nieme tak 12% žien v priemere v EÚ stalo obeťou sexuálneho násilia v detskom veku a 97% páchateľov boli muži. No už na záver, čo sa dá robiť, je to o prevencii. Sú tam rôzne reakcie, spoločné reakcie, politické reakcie o vzťahu k vzdelávaniu, podpore, pomoci a tiež hľadanie nových spôsobov prevencii násilnosti ako internet. No a myslím, že sa musíme zase pýtať, ako môžeme predísť eh, násilnostiam, pretože to je veľmi taký ponurý obraz. No a otázka je, ako zaistíte, že tieto čísla eh, budú z dlhodobého hľadiska znížené, ak sa chcete pozrieť na výsledky, eh, môžete to urobiť na našej stránke. Ďakujem veľmi pekne. That was exactly 10 minutes. To bolo presné na sekundu. Ďakujem vám pekne za to, že ste prišli k nám. Eh, ja osobne, keď som vás počul dnes ráno, hneď som si pomyslel, že to bude skutočne veľmi dôležitá informácia pre nás ako tvorcov politík pretože dlho sme čakali na porovnateľné údaje v EÚ, pretože ak chcete niečo zmeniť, dosiahnuť, musíte vedieť, e, aký je východiskový stav. Stav štatistické údaje sú veľmi dôležité. Na no, to, aby ste vedeli, aká je realita. A potom môžete nájsť aj najlepšie nástroje na to, aby ste sa tomuto venovali. Takže Eh, vaša práca bude určite mimoriadne dôležitá pre veľmi veľa inštitúcií, politikov, občianskú spoločnosť. Veľmi pekne ďakujem. Teraz prejdeme k panelu 2. Teraz eh, si budeme vymieňať eh, názory na tému strategické, správnych strategických krokov na Európskej únii. Ide teraz o eh, správu eh, eh, legislatívnej iniciatívy pani Parvanovej, ktorá sa zaoberá konkrétnymi návrhmi legislatívy na úrovni EÚ. Budeme tu mať troch panelistov. Najprv by som chcel udeliť slovo pani Daniele Bankie, ktorá pracuje v Európskej komisii ako rediteľka pre rovnosť na generálnom rediteľstve pre spravodlivosť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste ma dnes eh, pozvali do eh, eh, tohto medziparlamentného výboru, na ktorom diskutujete o násilí voči ženám. Takisto ďakujem za to, že ste umožnili takéto stretnutie, na ktorom sa dá diskutovať o tejto veľmi dôležitej tematike. Dámy a páni, každý deň e, e, ženy a dievčatá e, sú sexuálne napádané, byté, vraždené, ohrozované iba preto, že sú ženy. Deje sa to všade, v každej krajine, vnútri aj mimo Európskej únie. Um, um, Štúdia, e, e, štúdie hovoria o tom, že jedna z troch žien e, zažila určitú formu sexuálneho alebo fyzického násilia vo veku od 15 rokov a vyššie. Štúdia sa takisto zaoberá problémom veľmi nízkeho, nízkej mery oznamovania tohto. Takže by veľmi malý počet žien a toto nahlási. To samozrejme nás vedie eh, k podhodnocovaniu eh, tohto problému. Štúdia FRA takisto hovorí aj o rozdieloch medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o eh, zažitky násilia, reakcie politík a takisto aj podporné služby a takisto aj pokiaľ ide o nové formy násilia, ktoré si budú v budúcnosti zaoberať väčšie, väčšiu pozornosť ako kybernetické násilie a násilie za, e, zahrňajúce nové technológie. Násilie voči ženám určite ostáva jedným z e, e, najčastejších porušení ľudských práv Týka sa to nerovných eh, vzťahov eh, medzi ženami a mužmi, no, pokiaľ ide o silu. A toto naďalej živí eh, rodovú nerovnosť a týka sa to celej spoločnosti, celú ju to ovplyvňuje. Nielen pokiaľ ide o zamestnávanie žien, ale aj o ich ekonomickú situáciu a stav, stav zdravia. Násilie voči ženám robia často partneri, známi alebo členovia rodiny. A ženy, ktoré zažili násilie, sú často emocionálne prepojené s ich agresorom a takisto od neho aj, od neho aj ekonomicky závislé. Veľmi často obeď je opätovne vystavovaná násiliu. Často uh, uh, sú tu momenty, kedy uh, E, situácia utichne, potom sa e, to znova zopakuje a to naozaj e, vie naozaj zmiasť obeď. Okrem toho im obeťam hrozí sociálna stigmatizácia a niekedy si myslia, že to je ich súkromná záležitosť a často problém trivializujú. V tomto kontexte mlčia a zdráhajú sa oznámiť e, príslušným orgánom e, násilie, ktoré zažívajú a žiadať o pomoc. Preto iba e, malá časť prípadov tohto fenoménu je naozaj riešených a známych, podchytených. Um, takže teraz chcem povedať niečo o tom, čo robí komisia na to, aby sa venovala tomuto problému, aby proti nemu bojovala. V prvom rade by som chcela povedať, že násilie eh, predstavuje jednu z piatich priorít eh, našich eh, politík pre rodovú rovnosť, v našej stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2010 až 2015. Takže násilie voči ženám má veľmi prominentnú úlohu v našich politikách. Pokiaľ ide o nástroje, chcela by som zdôrazniť, že v zakladajúcich zmluvách nie je žiaden špecifický právny základ pre boj proti e, násiliu voči ženám, takže hlavná zodpovednosť leží na strane členských štátov. E, teda pokiaľ ide o e, boj proti násiliu, ich vlastne sankcie a takisto pomoc pre obete. Chcela by som tiež zdôrazniť, že Európska komisia je e, veľmi e, zaviazaná, aby využila e, všetky svoje kompetencie, ktoré má, aby pomáhala členským štátom v prevencii a boji proti akýmkoľvek formám násilia voči ženám. Našou ambíciou je zabezpečiť, aby všetky naše kroky doplňali národné kroky a prinášali e, pridanú európsku hodnotu. Prvý a dôležitý krok v tomto kontexte je zlepšovať e, vedomosti, povedomie o tomto fenoméne. Preto tá štúdia FRA, e, ktorá dnes sa zverejnila, je veľmi dôležitá podľa nás. Komisia spolupracuje so všetkými relevantnými aktérmi ako Agentúra pre ľudské práva, Eurostat a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vo Vilniuse aby sme e, získali viac informácií o tomto fenoméne, pretože iba lepšie údaje, viac údajov nám umožní e, vytvoriť efektívne nástroje a aj monitorovať úspechy. Komisia sa tiež venuje e, násiliu proti ženám v kontexte boja proti diskriminácii vo všeobecnosti a nerovnostiam v legislatíve a politikách EÚ. Obete násilia musia byť chránené na celom území EÚ. Na to sú potrebné zákony. Dovolte, aby som pripomenula, že sme docielili prijatie e, podrobného právneho rámca e, v oblasti e, občianskej aj trestnoprávnej na európskej úrovni. K tomu patrí aj smernica o obchodovaní s ľudskými bytostiami, čo teda často sú e, ženy a týka sa to aj sexuálneho využívania, zneužívania e, detí, aj na účely detskej pornografie. E, takisto tu máme návrh na ochranu obetia, potom aj smernica o právach e, obetí zločinu, kde sa špecifikuje potreba vhodnej ochrany obetí e, e, rodového násilia. Komisia teraz pomáha členským štátom správne tento rámec aplikovať na národnej úrovni a monitorujeme jeho efektívne uplatňovanie. Dohovor Rady Európy, ktorý sa už dnes spomenul, na prevenciu a boj proti násiliu voči ženám a násiliu v rodinách e, tiež pomôže doceliť pokrok v našej práci. Komisia využíva všetku príležitosť na to, aby apelovala v členské štáty, aby individuálne ratifikovali tento dohovor. Prosím, takisto aj tlačte na vaše národné vlády a parlamenty, aby prijali príslušné kroky a ratifikovali tento dohovor. Komisia e, e, je tiež odhodlaná plne využívať nové e, práva a programy equality a pre občianstvo, aby sa zvyšovalo povedomie, aby sa vymieniali skúsenosti o najlepších postupoch. A aby sa presieťovali navzájom organizácie, ktoré pracujú v tomto sektore. Eh, napokon by som chcela upriamiť vašu pozornosť na eh, oznámenie, ktoré eh, sa prednedávnom prijalo. Týkalo sa to genitálne mrzačenia genitálií. Európska komisia v tomto oznámení príjma e, e, vonkajšie vnútorné opatrenia, ktoré majú e, priniesť priviesť nás k lepšiemu pochopeniu tohto fenoménu a chceme lepšie spolupracovať so spoločenstvami a pomáhať viac obetiam pomocou multisektorálnej kooperácie a chceme aj zlepšiť ochranu žien, ktoré sú vlastne Um, kde, kde, pre ktoré je riziko tohto zločinu, alebo aj v krajinách, eh, kde takéto riziko existuje. Eh, komisia sa takisto zaviazala monitorovať a eh, hodnotiť pokrok každoročne. V, vo svojom oznámení na záver by som chcela opäť povedať, že komisia sa zavezuje stále podporovať členské štáty v odstraňovaní všetkých fóriem násilia voči ženám a pri vyvíjaní e, iniciatív na európskej úrovni a využívaní kompetencií EÚ. E sme presvedčení, že kroky a kooperácia na všetkých úrovniach EÚ e, sú potrebné, takže ďalej spolupracujme tak, aby sme odstraňovali Um, násilie voči ženám v Európe. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Daniela. Myslím, že je veľmi dôležité, že komisia je tu dnes a mohla nám poreferovať o tom, čo robí. Som veľmi rád, že ste dnes prišli k nám a boli ste k dispozícii a prezentovali ste nám váš eh, postoj. Takže ďakujem a teraz prejdeme k ďalšej rečníčke, pani Silvii Volby, profesorke sociológie z Lancasterskej e, univerzity o Veľkej Británii, ktorá je e, e, predsedom UNESCO v oblasti rodového výskumu. Ďakujem pekne. Chcela by som vám dnes predstaviť tri práce Európskej únie. prvé, sú to náklady na ženách, právne pohľady a tých je niekoľko. A po tretie, prehľad politik e, násilia na ženách v rôznych častiach sveta. Potom sa pozrieme na strategické kroky, ako je možné toto násilie na ženách zastaviť. Možno začnem práve tými právnymi a ekonomickými záležitosťami. Ďalšia téma bude gendrová rovnováha. Poprvé, právne aspekty. EÚ za posledné roky schválila niekoľko smerníc ktoré sa zaoberajú viacerým, ča, viacerými časťami ochrany žien pri ochranné príkazy, obchodovanie s ľuďmi, e, sexuálne zneužívanie detí, práva obetí, obťažovanie a tak ďalej a tak ďalej. A čo s tým môžeme urobiť? Máme dve strategické alternatívy a máme ich tu aj prítomné. Európsky parlament sa do toho chce pustiť, je to článok 225 a chce, aby sme sa naozaj zaoberali násilím na ženách ako kompetenciou európskych inštitúcií a potom druhá možnosť ísť maličkými krokmi postupne zhromažďovať smernicu za smernicou, ísť krok za krokom, ale stabilne a rozhodne vpred. Takže to je tá druhá možnosť, druhá stratégia. Zameriam sa na tie eventuálne možné postupné malé kroky. Tu máme príklady, ktoré sú v kompetenciách článkoch Lisabonskej zmluvy a hlavne články 82 a 83. A všetko sa to točí okolo trestného práva, aby sme skutočne mohli vybudovať spoločný priestor mieru, bezpečnosti a spravodlivosti. A to je možné dosiahnuť tým, že sa budú zavádzať minimálne štandardy ale mohli by sme ísť aj inými ďalšími krokmi. Nezabúdajme na legislatívu proti diskriminácii. V tejto oblasti EÚ posilňovala svoje kompetencie najenergickejším spôsobom. Najprv sme hovorili o sexuálnom alebo rodovom obťažovaní, ale ja by som rada povedala, že to rodové obťažovanie je akousi podmnožinou toho rodového, genderového obťažovania a môžeme sa na ne pozerať alebo môžeme na ne nazerať približne rovnako. Možno to trochu naťahujeme, ale len trochu. A otázka je, či to má nejaké medze alebo hranice. No, to sú limity na úrovni EÚ a niečo iné je na úrovne členských štátov. A je možné týmito postupnými krôčikmi sa dopracovať k smernici o znásilnení? Ak násilník alebo podozrivý človek zo znásilnenia utečie do inej členskej krajiny je možné očakávať, že vo všetkých členských štátoch platia zákony rovnakého druhu. Momentálne o tom prebieha veľmi horúca diskusia a predkladám príklady, ktoré sa riešili celé mesiace a čo keby sa zaviedla právna istota a jasno aj v prípade vzájomného uznávania postupov. A napríklad že by sa zaviedlo to, že násilie v manželstve nebude výnimkou, že sa nebude považovať za niečo iné. Teda akási smernica o znásilnení, ktorá by naozaj zjednotila pohľad na túto problematiku. Eventuálna smernica proti domácemu násiliu. V každej krajine existujú zákony proti domácemu násiliu, dokonca v niektorých trestných systémoch sa objavujú zárodky toho, že manželský vzťah by nič nezmenil na fakte, že ide o domáce násilie. Možno sú to príklady, ktoré dokazujú, že by sme mohli s tým pomalým postupom, postupom maličkých krôčikov k tej celoeurópskej smernici a potom k tej implementácii. A ešte jedna vec. Rodové prenasledovanie a násilie to sú myšlienkové koncepty, ktoré sú si veľmi blízke. Napríklad v pracovnom práve alebo v prípade distribúcie služieb a produktov, aj tam by sa to mohlo objaviť, aj tam by mohlo ísť o príslušný článok Lisabonskej zmluvy. Gendrové násilie na ženách by sme mohli skutočne prehlásiť, vyhlásiť za samostatné pole správa. To by bol tiež ďalší krok vpred. Pokiaľ ide o hospodárstvo, EÚ má tradičné kompetencie v ekonomickej oblasti a to je pole, kde vidíme priestor na otázky rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Násilie na ženách škodí ekonomike. Ženy strácajú schopnosť fungovať ako zamestnanci a je to teda zároveň aj ekonomický problém a z toho môžeme e, vyvádzať aj kompetencie EÚ v rámci ekonomiky. Máme k tomu článok 153 znovu začlenenie na, do pracovného trhu, ale pri troške pri troške fantázie by sme mohli použiť aj iné články zmluvy, napríklad článok 162 a ďalší. Nemohli by sme napríklad Európsky štrukturálny fond alebo všeobecnejšie ekonomické usmernenia, tie by mohli uznávať, že násilie na ženách je skutočne škodlivé pre hospodárstvo. Vychádzajúc z údajov a štatistík, násilie na ženách skutočne stojí 228 miliárd eur ročne. A ide to na úkor európskeho hospodárstva, preto by sme týmto spôsobom možno mohli pokročiť vpred výskum, hovorí sa o tom, že treba veľa e, e, robiť výskum v tejto oblasti. No a pozrieme sa na horizont 2020. Je tam varí rodová perspektíva. No naozaj sa napracujete, keď nájdete tento prístup. Možno na x raz by sa nám podarilo e, zvýrazniť e, genderovú otázku e, v týchto dokumentoch, aby sa aj o tomto hovorilo o genderovej otázke. Rodová rovnováha v rozhodovacom procese. Vieme, že ženy sú veľmi dôležité pri riešení konfliktov a pri znižovaní násilia na ženách vo všetkých častiach sveta veľké radikálne kroky a tá rovnováha pri rozhodnutí viacej výskumu Thank you very much and giving us extremely Ďakujem pekne. Bolo to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. A teraz odpadá tá otázka, ako na to. Mne sa ten váš príspevok veľmi páčil. Mali ste tam veľmi cenné príklady. Ďakujem vám. A teraz ideme na ďalší panel, to je tretí, posledná panelistka. Vy ste eh, hlasom občianskej spoločnosti. No, slovo dostáva pani Vivian Teitelbaum, prezidnička European Women's Lobby. Máte 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No, dovolte mi na úvod a zaďakovať vám, pán predseda, za toto pozvanie. Je to pre mňa veľká čest a rada, že tu dnes môžem byť a, a môžeme spolu si pripomenúť Medzinárodný deň žien na výbore pre práva žien a rovnosť mužov a žien, ktorý zohráva za veľmi zásadnú úlohu pri zaručovaní toho, že práva žien a rovnoprávnosť mužov a žien a zostanú na politickej agende Európskej únie vo všetkých politikách. Ako všetci viete, European Women's Lobby je najväčšou koalíciou mimovládnych organizácií pre ženské práva v Európy a členovia sú zo všetkých členských štátov EÚ, ako je zo Srbska, Macedónska a Turecka. Je to veľmi aktuálne a dôležité pre mňa, že tu dnes môžem byť a vyjadriť sa v mene všetkých žien, ktoré zastupujeme, na to, aby sme sa s vami podelili o obavy a výzvy, ktorým ženy v celej Európe čelia, čo sa týka násilia na ženách. Vypočuli sme si, ako násilie na ženách ešte stále Európskej únie je častým e, javom. E, čísla teda agentúry pre základné práva sú šokujúce, ale bohužiaľ, a pokujem, bohužiaľ nie je to prekvapivé. Už roky e, upozorňujeme na realitu násilia na ženách, tom, že stále trvá až má závažné dopady na ľudí. Je to prekážka rovnosti medzi mužmi a ženami. Nuž tie čísla hovoria, že je najvyšší čas konať. Už v roku 1999 EVL zistila, že jedna, jedna petina žien e, zažíva v Európe domáce násilie. No a vidíme, že dodnes sa tie čísla nezmenili. Európska komisia už eh, urobila veľa na to, aby riešila toto porušovanie eh, za ľudských práv žien a my sme vďační eh, pani Redingovej za to, že je odhodlaná vytvoriť nástroje legislatívu, aby predchádzala násiliu na ženách, ako napríklad Európsky ochranný príkaz alebo smernicu o právach obetí. Zaradenie perspektívy ženských práv do týchto nástrojov bude kľúčom pri garantovaní ochrany a pomoci žien, ktoré sa stali obeťami násilia mužov. Program DAFNE je tiež veľmi dôležitý na podporu iniciatív, ktoré majú študovať a predchádzať násiliu na ženách a vývoj projektov a vypracovanie projektov, aby sa život žien skutočne zmenil. Takže spoločne s našimi členmi pokračujeme a pracujeme informujeme, vzdelávame o násilí na ženách. Minulý rok sme e, vydali náš druhý barometer spolu s našim observatóriom no a tentokrát to bolo o znásilňovaní v rámci EÚ. Začať o znásilnenie e, je najviac konzistentne kriminalizovanou formou sexuálneho násilia a je kodifikované vo všetkých národných legislatívach. Je to najlepšie schovaná alebo utajovaná časť alebo forma násilia na ženách je to predstaviteľ ak to ako muži používajú individuálne a kolektívne ich silu, aby si udržali silu a dominanciu nad ženami. Z 32 krajín iba 5 majú legislatívu, ktorá korešponduje s definíciou Istanbulského dohovoru. Údaje údajov je stále veľmi málo, s pár výnimkami, informáciami o ohlásených znásilneniach neexistujú. Všeobecne sa e, odhaduje, že približne 90% znásilnení sa e, neoznamuje a pomocné služby sú buď nedostatočné alebo neexistujúce. Tieto údaje podporujú náš názor, že Európa mohla urobiť viac. Minulý týždeň Európsky parlament eh, prijal dve dôležité správy o násilí na ženách. Jedna o násilí na ženách a druhá správa o eh, prostitúcii a sexuálnom zneužívaní. Obe správy žiadajú o viac krokov EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu zhodnotili situáciu rovnako ženy majú v rámci EÚ nerovnakú ochranu z ohľadom na to, kde bývajú, možno nebudú mať vôbec žiadny prístup k e, spravodlivosti, alebo ich možno nebude vôbec nikto použ- po- e, počúvať. Stereotypy e, hrajú veľmi dôležitú úlohu pri predchádzaní, alebo teda, že bránia zmene mentality. Nuž, v rámci krízy sa ešte prehlbujú e, stereotypy rodové, pričom prioritu dostáva zamestnanie muža a miesto ženy v rodine. No a to má dopad na výber a voľby, ktoré si e, dievčate v rámci vzdelávania a ich profesionálneho života a nezamestnanie nezávislosť. No a na druhej strane jav hypersexualizácie rastie v celej Európe, e, trivializujú sa sexistické reklamy a verejná sféra sa veľmi sexualizuje. Nuž a vidíme čoraz viac obrazov toho, že ženské tela a sexualita sú dostupné pre fantázie mužov a na propagáciu e, vzhľadu namiesto um, seba dôvery. Nuž, a to má priamy dopad na vzťah medzi mužmi a ženami a zraniteľnosť žien a dievčat voči a, eh, a, eh, násiliu mužov. Nuž, rezolúcie Európskeho parlamentu, a, eh, ktoré hodnotia a, situáciu prijaté nuž a Budúci rok Európska únia spolu so všetkými krajinami na svete oslaví 20. výročie pekingskej platformy. To je dokument OSN na propagáciu práv žien a realizáciu rovnosti medzi mužmi a ženami. Násilie na ženách je jednou z 12 kritických oblastí, ktorú platforma identifikovala. 20 rokov po prijati ako je to možné, že táto pekingská platforma je stále relevantná? Eh, objavujú sa globálne hnutia a žiadajú koniec násilnosti na ženách a, vyzývajú eh, politikov, aby konali. Minulý mesiac sme sa zúčastnili eh, druhého podujatia One Billion Rising a to je globálne globálne opatrenie na boj proti násilné na ženách. Mnohí poslanci sa k nám prijali, a pridali a podporili našu požiadavku, aby rok 2016 bol rokom EÚ aby, za boj proti násilu na ženách. A prevencia násilia na ženách, na ženách je výzvou pre nás všetkých, avšak nebude to úspešné, ak vládne orgány nebudú konať a nebudú Eh, vykonávať svoje povinnosti a funkcie. Potrebujeme legislatívu, ktorá odsúdi všetky formy násilnosti na želiach. Potrebujeme prístup k spravodlivosti pre všetky ženy, vrátane žien so špecifickými požiadavkami, ako sú, eh, ako sú mm, mm, ženy migrantky, eh, mladšie, staršie ženy, transexuálky alebo s postihnutím. Potrebujeme opatrenia, aby sme im pomohli im bojovať proti násilnosti a samozrejme potrebujeme zmenu mentality. V European Women's Lobby sme presvedčení o tom, že preventívne kroky, či už sú to vzdelávacie a výchovné kampane, školenia profesionálov, práca s chlapcami a mužmi, aktivity na školách, začlenenie ženských práv do školských vzdelávacích osnov môžu byť eh, úspešné, ak budú súčasťou komplexného rámca na boj proti násiliu na ženách. Legislatíva vysiela signál celej spoločnosti Európska únia už nemôže čakať ďalších 20 rokov. Vyzývame členské štáty a Európsku komisiu, aby spolupracovali, aby spolu s novým Európskym parlamentom Upracovali novú stratégiu, ako ukončenie všetkých fóriem násilia na ženách. Toto je časť našich požiadaviek do európskych volieb. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Uh, Ďakujem veľmi pekne, Viviana. a súhlasím s vami, že zákony nemôžu meniť všetko, ale predsa len je to silný nástroj a signál, ktorý vysielame e, do spoločnosti, že treba zmeniť veci, ale samozrejme e, treba robiť aj iné kroky, ale zákony sú naozaj veľmi dôležité. EVL je veľmi dôležité pre mnoho členov môjho výboru, pretože e, si naozaj si teda vážime to, čo robíte. A teraz by sme eh, mali priestor na vaše otázky a komentáre. Opäť tu máme to trojminútové pravidlo. Preruším eh, rečníka, ak eh, by mal prekročiť tento limit. Takže prví teda rečníci sú pani Maria Repusy z Grécka, po nej bude nasledovať pani Dajna Kazaka z Lotyšska a po nej pán Sofokles Fitis z Cypru. Takže najprv Maria Reposi z Grécka. Nech sa páči, máte 3 minúty k dispozícii. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že som naozaj veľmi rada, že tu dnes môžem byť. A tiež by som chcela povedať, že mám pocit, že solidarita medzi ženami prekonáva hranice. Dnes tu mám eh, pocit naozaj takejto veľkej solidarity. Je to eh, silnejšie, než eh, čo zažívam v mojom národnom parlamente, ktorý je plný mužov. Táto téma je veľmi dôležitá a e, správa z e, agentúry je veľmi dôležitá, pretože čísla teraz podložili, ako silný je fenomén násilia voči ženám. Je to naozaj dôležité, pretože dnes si už nemôže nikto zatvárať oči e, pred týmto, aké rozšírené je násilie vo všetkých členských štátoch. Potvrdilo to aj určité stereotypy týkajúce sa násilia voči ženám napríklad eh, stereotyp eh, týkať sa severu a juhu, ale myslím, že zverejnenie týchto výsledkov by bolo skutočne dôležité široké zverejnenie, šírenie týchto informácií, tak aby aj členské štáty EÚ naozaj prijali svoju zodpovednosť eh, vo svetle tejto správy. Nie je možné, že tu máme európsku integráciu, ale uh, že ženy v Európe sú ešte stále obeťami eh, rozšíreného násilia eh, telesnej eh, aj psychologickej povahy. Čo môžeme robiť? Zákony, to v každom prípade, takéto normy a predpisy sú veľmi dôležité na boj proti tomuto fenoménu. Je potrebné ratifikovať aj istambulský dohovor, ale myslím si, že je e, potrebný celistvý prístup k tomuto k tejto téme. Bez e, neho sa nám nepodarí túto záležitosť vyriešiť, pretože násilie je skutočne extrémna forma vzťahov nadvlády alebo nevhodného, e, nevhodného vzťahu medzi mužmi a ženami ak sa nebudeme tejto štruktúre venovať e, celistvo, obávam sa, že ako ženy budeme aj naďalej obeťami e, násilia. Napríklad v Grécku sme v roku 2006 e, prijali takýto celistvý zákon, kde sme sa zaoberali násilnením aj ako trestným činom v rámci e, manželstva, ale iba veľmi málo žien využíva túto možnosť. Veľmi málo žien o tomto hovorí a veľmi málo žien s tým išlo na súd. E, vidím, že už som prekočila rečnícky čas, takže e, ukončím môj príspevok. Ďakujem pekne. Slovo má teraz Pani Tajná Kašak z Lotyšska, nech sa páči, 3 minúty. Ďakujem. Chcela by som poďakovať všetkým za pozvanie na túto konferenciu, za organizovanie tejto akcie, za to, že komisia nám mm, ilustrovala svoje návrhy. Pokiaľ ide o boj proti e, násiliu voči ženám, e, násiliu v rodinách a e, boju za rodovú rovnosť. Je dôležité nezabrať sa iba ženami, ale aj deťmi. Môžeme používať tieto nástroje na posilňovanie našej národnej pozície. Žiaľ Bohu, Ďakujem vám teda, e, ďakujem Európskej agentúre e, pre základné práva za jej e, výskum. Žiaľ teda Lotisko patrí ku krajinám s najvyššou mierou násilnosti voči ženám. Percento tu predstavuje 30 až 39 percent Takže e, chcel by som poďakovať nášmu Národnému parlamentu a mimovládnym organizáciám, ktoré sa zúčastnili tohto a, e, e, a poprosím ich, aby pomohli nám zabezpečiť, že sa príjmú potrebné zákony na boj proti násiliu v rodinách. A je dôležité, aby sme neizolovali obete v prípade násilia, ale tých, ktorí toto násilie vykonávajú. Žiaľ, štatistiky e, v našom prípade nehovoria za nás. Lotyšsko e, takisto je jednou z darcovských krajín v oblasti obchodovania s ľuďmi. Veľa e, teda Lotyšiek je obeťami obchodovania s ľuďmi. Musíme tiež zabezpečiť, aby sexuálne a reproduktívne práva boli rešpektované a blížiacich sa eurovoľbách sú opäť ohrozené. Chcela by som spomenúť kroky, ktoré sú potrebné na to, aby sa znižovalo násilie čiže ženám. V prvom rade si myslím, že viac žien by malo ísť do politiky, aby mohli ovplyvňovať rozhodovanie na národnej, regionálnej aj e, medzinárodnej úrovni, aby sa bojo, malo by sa bojovať proti chudobe, nerovnosti, pretože ako vidíme v krajinách eh, s vyššou mierou chudoby, štatistiky týkajúce sa násilia voči ženám eh, sú obzvlášť vysoké. Takže musíme zabezpečiť, aby tu bola k dispozícii eh, potrebná pomoc pre ženy, aby sa mohli zaintegrovať do trhu práce, aby boli aj ekonomicky nezávislejšie. A ďalší návrh pre politikov a um, tých, ktorí rozhodujú, je spolupracovať s Európskym parlamentom a jeho príslušným fórom pre spoluprácu a rozvoj. Slovo má teraz pán uh, Fitis uh, z Cypru. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Otázka, ktorej sa na dnešnej schôdzi venujeme, je bohužiaľ vždy aktuálna, pretože postihuje chronicky naše spoločnosti. Násilie na ženách. Týmto ženám zabraňuje, aby sa rovnoprávne zúčastňovali spoločenského alebo života v spoločnosti, aby mohli užívať svoje práva. Rada Európy urobila štúdiu o ekonomických dôsledkoch násilia na ženách a o ťažkostiach a problémoch, ktoré majú, aby mohli aktívne e, sa začleniť do spoločnosti. Podľa týchto štatistík pre EÚ to znamená 26 miliard eur ročne a rád by som vás informoval o pokroku, ktorý sme zaznamenali v prevencii a boji proti násiliu na ženách na Cypre cyperské orgány a cyperská vláda si stanovila veľmi vysoko svoje priority a stanovila tiež národnú politiku boja proti tomuto druhu násilia. Cyprus eh, je teraz jednou z krajín ekonomického programu úprav a my sme urobili hĺbkovú analýzu záväzkov, ktoré vyplývajú z istambulského dohovoru, ale Kompetentné ministerstvo už pripravuje opatrenia a politiky vo svojich kompetenciách, aby Cyperská republika harmonizovala svoju legislatívu s týmto dohovorom a správnymi službami uvažujeme o hlasovaní určitých legislatívnych opatrení, ktoré sú v tomto dohovore, aby sme postihovali všetky formy násilia na ženách a aby sme aj zvýšili sankcie. Uvažujeme o zmene trestného poriadku, aby sme rozšírili jurisdikciu cyperských súdov, aby mohli postihovať eh, autorov tohto násilia. To je zachytené aj v tom dohovore. A týka sa to jednak násilia eh, na všetkých osobách, ktoré trvalý, eh, majú trvalý pobyt na cyperskom území, ale aj mimo Cypru, ale ktorí ak e, sú autormi nejakého zločinu alebo trestného činu v krajine pôvodu. Rovnako sme dali policajným zložkám e, prostriedky a nástroje, aby boli účinnejší pri zasahovaní v prípade násilia. E, v národných mechanizmoch pomáhame ženám tým, že e, robíme kampane zvyšovania povedomia vo verejnej mienke, aby mali tieto obete aj pomoc zo strany spravodlivosti. Ďakujem ďalším rečníkom pani Giulianov z talianského parlamentu, potom ďalšia rečníčka zo Španielska, pani Buliani Taliansko. Nech sa páči na 3 minúty. Ďakujem. Ja by som tiež rada poďakovala e, Európskemu parlamentu, Rade Európy a agentúram, ktoré zorganizovali toto stretnutie, kde môžeme zdieľať názory. A rovnako ďakujeme za kvalitné údaje, ktoré sú podľa mňa nevyhnutným základom na prácu, či už na národnej alebo európskej úrovni. Ďakujem v mene vlastnom aj v mene talianského parlamentu, ako aj v mene e, v predsedkyne Lauri Borudrini, ktorá je predsedkyňou e, talianského senátu a ktorá e, vyvinula obrovskú prácu v tejto oblasti. Tak ako to hovorila aj moja kolegyňa Legislatívna práca sa týka predovšetkým schválenia istambulského dohovoru a noriem pre boj a prevenciu násilia. Podľa mňa sú veľmi dôležité z legislatívneho a kultúrneho hľadiska tieto opatrenia vzhľadom na talianskú realitu, hlavne zavedenie alebo definícia konceptu trestného činu domáceho násilia je to zadefinované aj z politického, nielen spoločenského hľadiska. Vieme, že násilie na ženách je výsledkom aj nerovnoprávnosti. Jedna otázka. Spravodajky niektoré vystúpili či v tej úvahe o európskom prístupe, či by sme sa nemali venovať koordinácii tohto boja koordinácia vo vzdelávaní, v prevencii, v asistencii, nie len v oblasti trestnej, a či by nebolo nevyhnutné predovšetkým mať takú spoločnú fasadu alebo postup, či už pre národné alebo európske politiky, pretože otázka systematickosti je podľa mňa veľmi dôležitá. Veľmi často sú naše odpovede len reaktívne. A záverom, otázka násilia a zneužívania, to nie je len otázka práv, je to niečo oveľa hlbšie, ako veľmi dobre vysvetlili a mm, potvrdili údaje, ktoré sme dostali ráno. Otázky dôstojnosti a rešpektu, ktoré majú charakterizovať naše vzťahy, to sú nielen otázky kultúry a legislatívy. Keď budeme k tomu pristupovať takto prierezovo, tak eh, sa nám podarí ten správny prístup. Mnohé kolegyne ukázali, že je na to dôležitý práve tento komunitárny prístup. Ďakujem. A teraz má slovo pani Ros Martinez zo Španielska. Nech sa páči. Pekné popoludnia, ďakujem za zorganizovanie tohto verejného vypočutia v tejto takej významnej téme, ako je násilie na ženách. Je to najbr- najbrutálnejší prejav e, našej spoločnosti. Každoročne sú postihnuté viaceré mnohé ženy len preto, že sú ženami, ale veľmi často to postihuje aj mladistvých, ich synov a dcery tá, toto násilie vlastne postihuje nás všetkých, ale tí, ktorí sú najzraniteľnejší, tak najviac. Ženy, ktoré sú e, zneužívané, tak veľmi často sa nevedia dostať z toho začarovaného kruhu a preto potrebujú pomoc, aby mohli znovu e, prebudovať svoj život. Ale veľmi často majú pocit, že pred nimi stojí múr, ktorý nie sú schopní prekročiť a na to by mala pomôcť ich spoločnosť aj EÚ. Keď máme k dispozícii údaje a štatistiky tej ankety EÚ, je potrebné zvýšiť kampane zvyšovania povedoma, povedomia, spolupráce s obeťami a ich deťmi, aby sme naďalej nemuseli e, e s polutovaním konštatovať smrteľné obete. Tiež je veľmi dôležité vzdelávanie a výchova. Vzdelávací systém je ideálny rámec na to, aby sme bojovali proti tejto pliage. Je to najsilnejší nástroj, aby e, sme vychovali našich mladých, aby neopakovali tie modely násilného správania sa. Ak takto nebudeme postupovať, e, tak ľudia budú obeťami tohto násilia celý život. E, Rešpekt je niečo dôležité, ktoré, čomu ťa učia, keď si malý a ja si myslím, že práve mačistické postupy alebo správanie e, môžeme vykoreniť jedine týmto eh, vzdelávaním. Násilie na ženách eh, sa musí vykoreniť už v školách a v škôlkach, lebo ak sa o tom nehovorí, tak to jednoducho neexistuje. Ženy, aj ženy musia hľadať riešenia v budúcich generáciách. Spoločnosť, ktorá nevychováva v duchu tolerantnosti, tak neverí v demokraciu. A najlepšia výchova je výchova, ktorá sa e, vedie v zmysle rovnoprávnosti Každá, každú ženu, e, ktorú zachránime a ktorú zaintegrujeme, tak to je víťazstvom pre celú spoločnosť. Um, Ďakujem. Slovo má teraz pani Selsta Fajs z Portugalska. Ďakujem, pán predseda. Práva žien sú veľmi dôležité a my sa musíme implikovať v tomto boji nehovoríme len o boji žien, ale je to aj boj mužov, teda celého e, ľudstva. My všetci musíme byť rozhodní. Je to aj politický boj. Jedna tretina žien podľa štatistík sú obeťami nejakého druhu násilia. No, to je nepriateľné. Hovoríme tu o smrteľných obetiach v Portugalsku. Je to asi 40 žien ročne. A to nás konšternuje. A to sú len obete domáceho násilia. Nehovorím o iných druhoch násilia. Nerešpektovanie týchto práv e, to e, ohrozuje nás všetkých. E, má to negatívny dopad aj na hospodárstvo, na konkurencieschopnosť na začlenenie žien do hospodárskeho života, do spoločnosti. Hovoríme o skutočne prioritnej téme a to v čase hospodárskej krízy, hlavne v takýchto časoch a preto si mysl- a myslím si ale, že tomu nepripisujeme dostatočný význam. Európska zmluva, tam sa hovorí, že treba podporovať spoločnosť, ktorá bude spravodlivá, kde sa bude rozvíjať rovnoprávny prístup ku všetkým, kde sa odstránia všetky formy diskriminácie a jedna z najvýznamnejších foriem diskriminácie je tá, ktorá je podmienená e, rodom. Ženy sú veľmi často diskriminované nielen z rodového hľadiska, ale aj kvôli tomu, že sú obeťami násilia alebo že sú obeťami iných druhov diskriminácie. Takže mali by sme prejsť od slov k činom musíme bojovať na všetkých frontoch. A po istambulskom dohovore EÚ nemôže ostať so založenými rukami, musí konať a podľa mňa tak, že predloží smernicu, kde budú implikované všetky členské štáty a potrebuje zadefinovať celkovú globálnu stratégiu na európskej úrovni. Potrebujeme krátko, stredo aj dlhodobú stratégiu. Nemôžeme byť krátkozraky. Musíme viesť tento boj aj v vzdelávaní, výchove, teda, ako som už povedala, na všetkých frontoch buď všetci vyhráme, alebo všetci prehráme. Nikto tu nebude jediným výťazom, ak to nebude prioritná téma pre nás všetkých. Hovorilo sa o ekonomike, o hospodárstve, o nákladoch. Tak preto by sme nemohli venovať tejto špecifickej téme budúce vypočutie páni Debora Šembri z Moldavska a potom posledný rečník a potom panelisti budú reagovať. Pani Murphy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Odkedy sme boli deťmi, eh, bolo nám povedané, že sme väčšinou potrestaní, ak urobíme niečo nesprávne. Takisto nás učili, že my ženy by sme mali eh, držať rodiny pokope, a myslím, že toto je jeden z najväčších problémov eh, v oblasti rodinného násilia. Mali by sme deti eh, eh, ženy naučiť, že by sa nemali cítiť vinné v prípade násilia v rodinách a nemali by si myslieť, že ich zneužívanie si zaslúžia. Som rodinou právničkou a myslím si, že jeden z najväčších problémov ktorý vidím u mojich klientov, je práve tento, eh, že ženy si myslia, že si zaslúžia to, čo eh, dostávajú, keď sú eh, zneužívané. Nie je to správne a nie je to dobré myslieť si naďalej, že sa nemôžeme z toho dostať, pretože by sme tým e, vlastne e, ohrozili naše rodinné e, puta, že by, sme, že by sa tým rozpadali rodiny. Mali by sme ženy naučiť, že je dobré združovať rodinu, ak táto rodina je mierová, ak je tam, ak je tam mier a láska, ale dysfunkčné rodiny fungujú úplne inak. Kvôli našim deťom niekedy by sme mali odísť, nezostať v dysfunkčných rodinách a keď naučíme naše ženy toto, Nehovoríme teraz o tom, že by sme hovorili s ľuďmi, ktorí nemajú takmer nejaké, nejaké vzdelanie. Myslím si, že by sme mali naučiť naše ženy že niekde si nezo, nezaslúžia zneužívanie, že je dobré e, udržiavať rodiny, pokiaľ sú to dobré rodiny, ale pokiaľ sú dysfunkčné, e, treba z nich odísť a že by sa, že by sa mali snažiť hľadať e, e pomoc, mali by sme hľadať pomoc, naše dohovory by mali byť čitateľné, ľahko zrozumiteľné v jazyku, ktorý môžu e, ženy e, e, rozumieť, takže potrebujeme viac informovať o našom dohovore, vyžaduje si viac reklamy, naša iniciatíva si vyžaduje viac reklamy a to je, myslím, veľmi dôležité, toto vyššie povedomie. To, čo robíme v národných parlamentoch aj na európskej úrovni, je e, dôležité e, pre to, aby sa nejako zmenila situácia e, žien v teréne. Ďakujem teraz pani Tres Murphy z AIG, Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Nech sa páči, máte slovo. Nie, veľmi často zastáva, že by som dostala, že by som mala posledné slovo. Chcela by som vyjadriť sa k tomu, čo povedala španielská delegátka v predchádzajúcom paneli, e, keď sa vyjadrila k dôležitosti španielských e, skúseností ohľadom e, kampaní o zvyšovaní povedomia. Toto odrážajú štúdie, ktoré robí náš inštitút. Je to veľmi dôležitý aspekt v boji proti domácemu násiliu, Takže možno eh, vás eh, uteším eh, nasledovným. Chcem vám popísať prácu nášho inštitútu. Je to dosť dlhý zoznam. Dúfajme, že nebudem príliš rýchla počas nasledujúcich troch minút. To, na čom pracujeme, je napríklad štúdia o administratívnych zdrojoch údajov z jednotlivých členských štátov. Predstavíme výsledok vo Vilniuse v 20. marca Takisto pracujeme na databáze sexuálneho násilia, tiež to bude dispozícii na našej stránke. Pracujeme na štúdii o, o, o pôvode násilia, e, pracujeme na e, prevencii e, domáceho násilia. Príslušné informácie sú na našej stránke. Urobili sme štúdiu o genitálnom genitálnej mutilácii. Takisto pracujeme, e, e, sa sústredíme na násilie. E, Cyperská správa z roku 2012 nám priniesla naozaj veľmi šokujúce výsledky. Mnohí z vás ich poznajú, ale je to veľmi dobrý zdroj napríklad najlepších postupov. Tešíme sa na prácu s údajmi zo štúdie FRA. Ehm, zainteresujeme, zapracujeme to teda do nášho indexu. Zbieranie údajov je naozaj veľmi, veľmi dôležité a to, čo pre nás definovala komisia, je, že máme e, podporovať členské štáty e, pri zbieraní e, údajov. A to je naozaj oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, aj metodológia, aj klasifikácia Mm, zločinov takže toto, a trestných činov, takže toto je len časť e, našej práce. My sa snažíme vypracovať strategický rámec na európskej eh, úrovni, ak si želáte plán krokov, ktoré je potrebné eh, prijať v eh, budúcich 4-5 rokoch v EÚ za účelom boja proti násilia voči ženám a domácemu násiliu. Dúfam, že to bolo pre vás prínosom. Ďakujem pekne za vaše príspevky. Ďakujem eh, zastupkyni Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Chcel by som teraz eh, dať eh, príležitosť panelistom, aby sa stručne vyjadrili. Žiaľ, dve z panelistov museli odísť, to sme vedeli od začiatku, ale chcel by som poprosiť pani Volby, či by sa chcela vyjadriť. Nemusíte, ale môžete. Myslím, že je vynikajúce, ako každý rečník sa snažil pochváliť e, vynikajúcou prácou, ktorá prebieha vo, v jeho krajine. Takto to v minulosti nebolo. Každý chcel povedať niečo o e, pokroku, ku ktorému dochádza v jeho krajine. E, inštitúcie EÚ hovoria o tej práci, ktorú robia oni Všetky tieto e, zložky by e, sa mali nejako zlúčiť. Je tu potrebná nejaká strategická koordinácia tak, aby sme tu mali nejaký efektívny spôsob e, práce s týmto problémom, na ktorom všetci pracujeme. Nikdy som nepočula ešte takú jednomyselnosť, konsenzus v skupine politikov. Myslím, že to je vynikajúce. Ďakujem pekne. Možno by som doplnila ešte, že ženy nie sú len obete sú aj e, e, veľmi e, zdrojom veľkej sily a energie. Aj toto by sme mali mať na pamäti. A násilie nie je problémom, nemalo by byť problémom iba žien, malo by to byť problémom celej spoločnosti. A preto nástroje, ktoré treba týmto účelom vytvoriť, by to mali zohľadňovať. Preto ženy potrebujú takisto aj, ehm, aby sa posilnilo ich e, postavenie tam, kde je to e, trochu ťažšie. Ale nezabúdajme na energiu, ktorá je za všetkými týmito ženami, e, ich sieťami a spoluprácou medzi nimi. Ale to, čo by som chcela povedať, a ja myslím, že všetci s tým budú súhlasiť, je to, čo potrebujeme, je viac legislatívy, viac e, vzdelanosti, viac e, rešpektu a úcty, už od najútlejšieho veku viac e, zodpovedných údajov, spolahlivých údajov a toto všetko môže poviesť k zmene a to je to, čo si želáme. Ďakujem. Nemohol by som to povedať lepšie. Teraz by som chcel poďakovať panelistom za ich prítomnosť tu dnes. Ďakujem za to, že ste boli e, k dispozícii. Bolo to pre nás e, veľmi dôležité. Dôjdem teraz e, k určitým zmenám. Ja by som chcel poprosiť pani Kolia, pani Parvanovú, aby prišli sem dopredu a začneme o chvíľočku. Okay, we will then... Uh... No, dobre, tak budeme pokračovať. Ešte nás čaká dve vystúpenia. Predtým, než táto konferencia dospeje ku koncu. A potom chcem vám ešte pripomenúť, že máme recepciu tu vonku pred miestnosťou, ale ešte predtým, takže ešte neodchádzajte, prosím, si vypočujeme eh, pripomienku pani Vasokolia, generálne generálnej tajomničky pre rodorovú rovnosť, minister na ministerstve vnútra, mene greckého predsedníctva. Máte slovo? No, taktiež na 10 minút. Ďakujem pekne, pokúsim sa. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne dnes ráno sme si už vypočuli veľa vecí, predrečníci to zopakovali viackrát. Bola aj špecifická aktivita, ktorá bola akýmsi predvedením úspechov v Grécku v tejto oblasti, oblasti boja proti násiliu na ženách. A táto anketa istým spôsobom analizuje tento fenomén a tam sa jasne poukazuje tým hrozným spôsobom, aká je situácia vzťahov medzi dvomi rodmi a tie údaje sú prekvapujúce až hrozivé a ukazujú, že ide o násilie na ženách z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska nevydané, či už v domácnosti, na verejných miestach, mass médiách. Je to bez bariér geografických, kultúrnych, ideologických či iných. Neobmedzuje sa to len na súkromný domáci priestor, ale dochádza k obetiam aj e, e, pri pohľade a pred očami mnohých tisícov a tisícov ľudí. E, rodové násilie má viacero tvári, môže to byť násilie partnerov, partnera, sexuálne násilie. Treba to zopakovať, hoci sme si to už viackrát dnes vypočuli. Máme tu rôzne moderné formy otroctva, nútené, e, manželstva, e, mrzačenie genitálií, tzv. E, zločiny z nové formy násilia prostredníctvom internetu, elektronické obťažovanie a podobne. Ako už bolo povedané, tretina žien v Európe boli obeťami násilia fyzického alebo sexuálneho a to od veku 15 rokov. Je to 62 miliónov žien v celej EÚ. Navyše sa konštatuje, že Európanky majú pochybnosti, keď sa majú obrátiť na policiu alebo na iný orgán, aby sa e, sami vlastne ochránili. Veľmi často chcú obraňovať autora tohto deliktu a nedôverujú veľmi štátnym postupom, že násilník bude odsúdený. Môže to byť otázka strachu alebo odsúdenia okolia, môže to byť e, akýsi kultúrny vplyv, spoločenský a tak ďalej. Otázka by bola, aké by boli percentá keby ženy boli ochotné voľne, slobodne rozprávať o svojich skúsenostiach s týmto negatívnym fenoménom. A tento fenomén je oveľa zložitejší a komplikovanejší, než sme si mysleli. Bohužiaľ sa týka celého kontinentu. E, občania vo všeobecnosti zdá sa, že si neuvedomujú rozsahu, neuvedomujú si rozsah tohto fenoménu v ich krajinách. Existuje veľká priepas medzi tým, ako, aká je skutočnosť a ako sa vníma. Možno to bude tým, že Európania si nechcú priznať túto skutočnosť, neviem. Alebo že často ide o tabu tému a ako keby občania nevedeli dostatočne, čo vlastne znamená, aké sú správania rodového násilia. Niektoré formy tohto násilia sú tak zakorenené do nášho každodenného života, že sa považujú priam za prirodzené. A E, ukončením tej štúdie Európskej agentúry základných práv, tak sa otvárajú veľmi dôležité otázky, pri ktorých sa musíme pozastaviť. Prečo násilie na ženách e, je tak rozsiahlo prítomná v zjednotenej Európe a v mnohých iných častiach Európy, e, sveta sa chápe ako zasvetená zem. Ako môžeme sa dostať na tú vyššiu inštitucionálnu úroveň? Ako môžeme aktívnejšie konať. Všetci máme zodpovednosti, aj politické. Musíme zrevidovať súčasné politiky. Je znepokojivé, že napriek tomu, že e, legislatíva oficiálne práva žien obraňuje, tak naše spoločnosti ich v praxi ako keby nechceli rešpektovať, hlavne pokiaľ ide o násilie na ženách a devčatách. Nemôžeme neustále schovávať fakt, že naša spoločnosť umožňuje dokonca um, nejakým spôsobom ďalej posúva existenciu tohto násilia. Tie ingrediencie alebo zložky tohto násilia prekvitajú um, nerovnaká hierarchia medzi rodmi v spoločnosti. To stále ešte kraluje rôzne moderné sociálne patológie, krutá konkurencia, antisociálne správanie sa, to všetko je živnou pôdou pre tento druh násilia. V každom prípade vykorenenie tohto fenoménu je prioritou aj pre grécké predsedníctvo. Rozhodli sme sa zamerať túto perspektívu z hľadiska hospodárskej krízy nie preto, že by kríza nevyhnutne viedla k násiliu, ale sme presvedčení, že väčšina žien by hľadali riešenie z takéhoto problematického vzťahu, keby mali dostatočnú sociálnu asistenciu, ale aj keby boli ekonomicky nezávislé. V Grécku nebol tento problém dostatočne pertraktovaný. Grécka spoločnosť už urobila kroky vpred, aby zabrzdila eskalovaniu násilia na ženách Všetky formy násilia, či už psychologické alebo fyzické, boli formálne zakázané a to e, zákonom 3500 z roku 2006. Tento zákon upravuje vzťahy medzi členmi rodiny, ale aj medzi stabilnými partnermi, ktorí nie sú manželmi a vrátane ich detí sú oveľa prísnejšie sankcia postupy v prípade zlého zaobchádzania, keď dochádza k zneužívaniu, ohrozovaniu či násiliu. Násilie v domácnosti e, môže byť e, predpokladom alebo požiadavkou na e, teda podmienkou na to, aby sa požiadalo o rozvod. Takisto sú prísnejšie sankcie v prípade násilia na tehotných ženách a rovnako pokiaľ ide o sexuálne zaobchádzanie či zneužívanie v rodinách. Tento zákon uvažuje o asistencii obetiam a zákonodarca takýmto spôsobom jasne prejavuje svoj zámer ochraňovať obete, tak ženy ako aj ich deti. Aby sa celý tento postup mohol spustiť, bolo potrebné, aby grécka polícia bola informovaná o tom, aký druh asistencia a pomoci obete potrebujú vo väčšine išlo ženy. V auguste minulého roka generálny tajomník pre rodovú rovnosť začal úzko spolupracovať s gréckou policiou na základe akéhosi textu odporúčania alebo inštrukcií. Tento text bol zaslaný na všetky policajné komisariáty už nebudem hovoriť viacej o legislatíve, ale by som ešte spomenula ďalšie. V Grécku, aby sme mohli integrovane bojovať proti tomuto fenoménu, sme začali asi v 80. rokoch, keď sme otvorili nové, prvé centrum, asistenčné centrum pre obete rodového násilia neskôr v 93. spolupráci s Atenami sme otvorili taký, také prvé centrum alebo ubytovanie pre obete. Teraz už máme globálny národný program Prevencia boja proti násiliu na ženách. Je spolufinancovaný eh, z národnej aj európskej úrovne prvej etape išlo o rozvoj infraštruktúr. Hovoríme o 14 asistenčných poradenských centrách v rôznych regiónoch Grécka, aby sme poskytovali sociálnu a psychologickú aj právnu pomoc a 25 poradenských centier, ktoré spravujú miestne samozprávy. a uvažuje sa o 21 ubytovniach a doteraz ich máme 13 a v budúcich mesiacoch očakávame 9 ďalších. Έχουν αναβαθμιστεί του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας. Στο τέλος προγράμματος... A máme ďalšie dve ubytovne, ktoré sa čoskoro otvoria, alebo už sa otvorili. Takže dohromady ich bude 21 na konci tejto etapy. Služby sú poskytované e, zadarmo a samozrejme e, sa rešpektuje profesionálne tajomstvo. Ehm, ženy dostávajú pomoc, určité vzdelávania. E, je tam aj spolupráca s komorami advokátov v tej ktorej oblasti. Nebudem samozrejme menovať, ktoré ženy majú právo sa obrátiť na tieto centrá. Len by som dodala, že za tie dva roky, odkedy začali e, postupne tieto centra poradenstva fungovať, tak poskytli pomoc viacej ako 266 ženám. Je to veľké číslo pre krajinu s desiatimi miliónmi ľudí, boli to ženy, ktoré navyše mali odvahu podať e, žalobu a požiadať o pomoc. Samozrejme je aj veľký počet e, žien, ktoré nepostupujú rovnako. Vytvorili sa rôzne siete organizácií, inštitúcií, prokuratúry, polície, nemocnice poradenské centra, asistenčné centra, máme telefónne číslo SOS, ktoré platí na celom území, funguje 24 hodín denne. A iniciatívy členských štátov treba začleniť do všeobecnejšieho európskeho rámca. Každý členský štát má svoje vlastné kompetencie, ale musíme k problému pristupovať globálnejšie. Grécké Grécke predsedníctvo sa snaží umiestniť túto tému do programu Európskej rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, aby sa tam prijali závery. A štúdia, ktorá sa dnes zverejnila, to je veľmi dôležitý nástroj, aby sme mohli pripraviť tieto odporúčania a závery Európskej rady. končím niečím, vždy keď opakujem, keď citujem e, veci týkajúce sa poradenstva. Predtým som hovorila o širokej sociálnej podpore a spolupráci, ale to, čo je dôležité, potrebujeme tú aliancu alebo spoluprácu s mužmi. Po tejto ceste nemôžeme kráčať samé. Nič nedosiahneme. Nedosiahneme rovnosť, rovnoprávnosť, ak nebudeme s mužmi spolupracovať, pretože tá rovnoprávnosť vyžaduje prístup všetkých a musíme skráčať spolu. Thank you. <laughs> Thank you so much. Ďakujem pekne za tento príspevok. My si vážime, že ste dnes prišli a že ste zinformovali o vašom, vašej perspektíve ako predsedníctvo. Máte dopad na politiku rady, takže je veľmi dôležité vypočuť si vaše názory. Ďakujem pekne, no a slovo dostane posledná rečnička. Je to pani Parvanová. Spolupracujeme v výbore FAM, je koordinátorka ALDE, takže často sa stretávame. No a ona spravodajkynia tejto správe ktorá bola pre týždeň prijatá. Sme veľmi radi, že správa bola prijatá, pretože teraz máme chcú získať lepšie legislatívne návrh komisie. Nech sa páči, musíte k tomu viac vysvetliť, nech sa páči, ďakujem pekne. Všetci celý deň hovoríme o násilí na ženách a Mnohé z nás eh, už eh, dlhé roky hovoria o tejto problematike a veľmi si to želáme vyriešiť alebo minimálne urobiť nejaký krok vpred. A nie je to len táto správa, nie je to len odlenie Európskeho parlamentu, FAM. No a my sme začali mnohými, mnohými krokmi a uzneseniami snahami poslancov a zástupcov národných vlád, ktorí sa snažili si k zmenám v členských štátoch. Už eh, veľmi dlho spolupracujeme s European Women's Lobby a ostatnými aktivistami a myslím, že tieto kroky mohli mať eh, veľké dopady. My len musíme viac odhodlanejšie. Keď sme začali tak ja som bola len pozorovateľka v Európskom parlamente, keď som navrhla koordinátora na proti nelegálnemu obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Naši kolegovia na to nemysleli a bol to vedúci liberálov, ktorý mi povedal, e, musíte sa porozprávať so svojimi poslancami a navrhnite im predloženie pozmeňujúcich návrhov. Potom 6 mesiacov bola som členkou Európskeho, poslanky Európskeho parlamentu eh, od januára do júna 2007, keď Bulharsko, Bulharsku sa ani vôbec neuskutočnili. Ja som predložila návrh na zriadenie koordinátora na boj proti obchodom s ľudskými bytostiami, pretože bolo nevyhnutné nejak to inštitucionalizovať, čo, po, a čo by pomohlo členským krajinám bojovať eh, koherentne proti týmto otázkam a proti tejto problematike a zhromažďovať údaje v tomto probléme. A nebolo to len tak, ako z jasného neba. Nie, my sme bolo to vďaka našej spolupráci s výborom FAM a MVOčkami. A teraz opätovne náš výbor presadil Líbe a Júri ich posunul v ich práci, my sme to presadili do ich práce smernice o právach obeti a ochranného príkazu. My sme žiadali, nám sa podarilo v mene FAM s podporou výboru FAM a Women's Lobby nám sa podarilo obrániť, ešte tam je definícia o boji proti násilu na ženách na tomto legislatívnom návrhu. Je to poprvýkrát, čo to je v kriminálnom alebo v trestnom právnom akte definícia rodového násilia. Ja som navrhla, že potrebujeme rodové násilie, potrebujeme mať definíciu sexuálneho násilia a rovnako násilie v úzkých vzťahoch. To treba jasne stanoviť v tomto legislatívnom akte, pretože sú to tri rôzne druhy kombinácie násilia, ktoré sú všetky páchané na ženách, ale v rôznych súvislostiach. A, som to ja Ďaká návrhu FAM. Ma podporili ste, ma podporili vy všetci. V tom, že potrebujeme aj individuálne hodnotenie potrieb obeti, tak aby sme mohli rozli- rozlišovať a venovať osobitnú pozornosť ženským obetiam. A rovnako je aj ochranom príkaze. Dá sa to dosiahnuť a mne sa nepáči čo hovorí komisia, že tento legislatívny, eh, legislatívna iniciatíva nemá právny základ. My žiadame 8 rôznych vecí. Poprvé, na základe článku 84 zmluvy žiadame informácie a školenia úradníkov a výmenu najlepších postupov. To sa dá dosiahnuť. Existuje právny základ. Nešpekulujte s tým, prosím. Vyzývame komisiu. Nešpekulujte. Je tu e, právny základ pre výmenu informácií a najlepších postupov. Tiež žiadame na základe článku 83.1, aby rodové násilie bolo zaradené medzi eurozločiny s cezhraničnou dimenziou. A údaje existujúce podporujú spolu s organizovaným zločinom, terorizmom, e počítačovou kriminalitou a tak ďalej. Je to skutočne závažný problém v Európe. A opätovne nešpekulujme o tom, pretože subsidiarita neznamená nezávislosť každého členského štátu, aby riešil problémy, to akým si to želajú, ale subsidiarita myslí, že ak sa problém nevyrieši na regionálnej úrovni, ide to na národnú úroveň. Ak to nie je vyriešené na národnej úrovni, ide to na európsku úroveň. No a v každom prípade rodové násilie sa nerieši na národnej úrovni, pretože inak nikdy nemali uh, správu agentúry pre základné práva. Tiež komisiu vyzývame, aby predložila, zriadila akt s opatreniami na podporu členských štátov, aktivity členských a opatrení členských štátov v prevencii násilie na ženách. Tiež žiadame o štatistiky, štatistické údaje. Bohužiaľ smernica o štatistikách bola zablokovaná v parlamente. To neznamená, že sa nemôže vrátiť a opätovne napísať alebo navrhnúť vrátanie toho rodového násilia. Existujú členské štáty, ktoré myslia, že nemali byť zhromažďované akékoľvek rodové údaje, pretože to proti ich ústave, ale ak sú ženy obetiami násilia, tak treba o tom zhromažďovať údaje, pretože sú to trestné činy. Mne sa nepáči, že ak muža zbije muša, tak je to trestný čin, a ak ženu zbije muž, je to domáce násilie. To sú to je dvojitý meter a je to ponižujúce. Ďalej žiadame o akčný FGM, teda o tom mrzečení ženských pohľadných orgánov. A to nie je problém. Ženskú, európsku spoločnosť nazývame modernou spoločnosťou a dáta ukazujú, že viac ako 500 tisíc žien doteraz stalo obeťou mrzečenia genitálií. Ako som spoločnosť, keď to tolerujeme na území únie, únie v týchto dňoch ako môžeme niečo hovoriť tretím krajinám, že sme moderná spoločnosť, že máme najlepšie postupy, alebo že sme vzorom, alebo lídrom v ľudských právach. Ako môžeme každý rok prekladať správu o ľudských právach, ak na území únie umožňujeme praxa prezlečenia mestských orgánov. Ľudia nám nikdy nebudú veriť. Máme sa chrovú cenu ako môžeme každý rok Sacharovú cenu, ak nedokážeme vyriešiť e, takúto závažnú trestnú činnosť na území EU. Tiež e, vyzývame, aby istambulský dohovor bol ratifikovaný a aby Únia a komisia jasne sa vyjadrili, či istambulský dohovor je právnym nástrojom alebo nie, či ho podporujeme alebo nie. Nestačí žiadať členský štát e, OSN členský štát alebo spoločne eh, hovoriť, že nás znepokojuje násilie a súčasne neratifikovať istambulský dohovor. Nie je to fér. Musíme dať prípady, teda príklady a nutí Turecku naše najlepšie postupy. No a ako nútiť, aby sa stali kandidátskou krajinou. No a rovnako žiadame Európske observatórium, ktoré sa bude zaoberať toto témou. Máme koordinátora proti obchodovaniu s ľudskými hrami no a potrebujeme tiež koordinátora pre boj e, proti násiliu na ženách a ďalej Európsky rok, ktorý je venovaný tejto problematike. Toto je iniciatíva naša. No a nie je tu problém, je morálny akt, povedať, že toto je venované tomuto problému Európy. No a bol to tiež výbor FAM, ktorý zriadil ročnú cenu venovanú tým poslancom, ktorí venujú no, ľudským právam. Minulý rok to urobili. A výbor FAM veľmi na tom a táto cena sa koordinátor VDP z výboru FAM Čiže takto treba postupovať krok za krokom, konzistentne a budeme mať impact, teda dopad na rozvoj našej spoločnosti. Nemali by sme sa zaoberať len, len hospodárskymi vecami, 228 miliárd eur každoročne spôsobuje násilie na ženách. Čiže to má teda tiež nejaké hospodárske dôvody. Ďakujem veľmi pekne. A ja a my spoliehame na vaše snahy na úrovni národných štátov. Všetkým želám veľa šťastia. Thank you. Thank you so Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes prišli medzi nám. Ako som povedala, ste napísali naozaj vynikajúcu správu, ktorú plne podporujem. Navrhujem, aby predtým, než uzavrieme dnešný deň, sme teraz zúraznili, že skutočne ide o porušovanie ľudských e, práv žien e, a že táto e, Štúdia FRA nám poskytuje veľmi veľa dobrých eh, nástrojov a konkrétnych argumentov, prečo by sme mali konať, ako by sme mali konať. Teraz už máme k dispozícii aj konkrétne čísla, to je veľmi dôležité. Navrhujem, aby výbor preprava žien eh, pracoval naďalej veľmi ťažko ako v minulých rokoch a mali by sme buď žiadať komisiu, aby e, robila svoju prácu, alebo by sme mohli zajť cestou istambulského dohovoru, alebo sme mohli s oboma cestami. A ja vám navrhnem nasledujúce, že minimálne náš e, výbor pre práva žien e, rodovú rovnosť, nezávisle od toho, ako to bude vyzerať po voľbách, bude naďalej bojovať za túto vec a takisto aj vo všeobecnosti za rodovú rovnosť aj keď je to extrémne dôležité e, bojovať e, e, proti násilie proti ženám, aby sme si pripomenúť, že prečo, dôvod, prečo tu je toto násilie, dôvodom je rodová nerovnosť, vychádzajú za štruktúry, kedy sú ženy diskriminované voči mužom. A Násilie voči ženám v tomto kontexte e, samozrejme e, teraz súvisí s týmto patriarchálnym systémom, ktorým žijeme. E, takisto by sme mali pracovať na mnohých ďalších témach týkajúcich sa rodovej nerovnosti. Viete si predstaviť, že náš výbor sa veľmi zasaduje v tejto sfére. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešného podujatia, všetkým rečníkom ktorí nám poskytli e, cenné informácie e, na mnohé témy a chcel by som vám poďakovať, e, milý pán Merci, za to, že ste dnes sa zúčastnili tohto podujatia. Ďakujem aj všetkým tlmočníkom za ich vynikajúcu prácu. Ako vždy, pracujete vynikajúco a snažíte sa zabezpečiť, aby sme si navzájom rozumeli. Naozaj obdivujem e, vašu prácu. Tiež by som chcel poďakovať sekretariátu a jeho spolupracovníkov, ktorí pomohli organizovať e, toto podujatie. Viem si predstaviť, že je to veľa práce, všetky takéto veci dať dokopy, takže ďakujem vám veľmi pekne za to. A napokon ako som spomenul eh, úvodom, eh, tu vonku budeme mať eh, koktejlovú recepciu. Prosím teda, ostaňte tu ešte chvíľku a uh, nám umožní trošku bližšie sa porozprávať navzájom. Ďakujem vám všetkým ešte raz.